Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass wir gerade... Dámy a páni, dovolte mi otvoriť dnešné stretnutie. Práve pred chvíľkou sme ukončili stretnutie koordinátorov a ešte pred obedom dostanete výsledky stretnutia koordinátorov. A pevne verím, že To všetko budete mať k dispozícii do 3. hodiny popoludní, pretože potom ich budeme schvalovať. Teraz otvoríme ďalší bod programom a tým, programu a tým je vypočutie o téme Internet ako cezhraničný nástroj pre podporu šírenia kultúry a porozumenia v rámci Európskej únie. My všetci sme presvedčení, že informačné a komunikačné technológie nás zmenili, zmenili svet, musíme zistiť, čo a akým spôsobom sa dokážeme naučiť. Je tu naozaj pomerne veľa obsahu, z ktorých si, obsahov, z ktorých si môžeme vyberať, eh, ktoré sa nám ponúkajú. Všetci sme internetom ovplyvnení, nemôžeme to poprieť. Rovnako to ovplyvňuje aj pohľady a názory ďalších ľudí, celej spoločnosti. Eh, sú tu, sú tu nové metódy pre učenie, vrátane spoznávania nových kultúr. To všetko sú výsledky ktoré prináša internet. a ako budúci, budúcu časť prácu, práce tohoto výboru sa budeme venovať aj konkrétnym článkom Lisabonskej zmluvy a síce vo všetkých oblastiach, politi- všetkých oblastiach politiky a kultúry ehm, musíme brať internet do úvahy. Týka sa to aj politiky UNESCO, aj ďalších oblastí. Hovorili sme o tom počas posledných niekoľkých týždňov, mali sme o tom aj mini-hearing. Ehm, to bolo o diverzite kultúry a myslím si, že musíme v podstate naozaj dať možnosť ľuďom všetkých e, tried a veku naozaj um, nájsť v podstate isté možnosti, pokiaľ ide o interkultúrny dialog, aby ho mohli naozaj viesť. A materiál, ktorý máme prístupný online, ten musí byť skutočne k dispozícii, musí byť naozaj aj použiteľný, <clears throat> musí mať človek naozaj aj tie zručnosti, na to, aby skutočne bol schopný takéto veci e, využívať. Potrebujeme samozrejme jazykové znalosti, potrebujeme isté pochopenie pre toho užívateľa, aby naozaj mohol patričné e, nástroje aj využívať. Viete veľmi dobre, že posledných 14 dní nie na predchádzajúcom zasadnutí Eh, v Štrásburgu sa s nami rozlúčila Európeána. Európeána vlastne bola eh, istým krokom k digitalizácii. <clears throat> Nepôjdem teraz eh, do nejakých detajlov, ale pokiaľ ide o vzdelávanie, pretože toto je dnešnou témou, <clears throat> Chcela by som k tomu niečo povedať a som veľmi rada, že sa nám podarilo získať patričných expertov. Máme tu Hansa Johannesa Gritteho z Katolíckej univerzity v Löwen. A takisto <clears throat> máme pána Andrewa Rasiaja, ktorý je <clears throat> zakladateľom Fóra pre osobnú demokraciu. Potom tu máme e, pani Verenu Widerman, ktorá bude hovoriť o mnohých záležitostiach, pokiaľ ide o vysielanie televízne, je generálnou tajomničkou ARD a takisto je aj členou, členkou Nemeckého výboru pri UNESCO potom máme <clears throat> profesora Žana Joela Ženanyho, ktorý je historikom, bývalým <clears throat> prezidentom Francúzskej národnej knižnice a prezidentom organizácie Europartner. Takže máme tu patričných expertov. Najprv to bude pán Johannes Grütter a potom Andrew Rasej, každý asi 10 minút a potom by sme mali možnosť diskutovať. A potom by nasledovali ďalší dvaja experti, pani Verena Widerman a pán Jean-Joël Jeannet. Chcela by som požiadať kolegov, keby láskavo skutočne využili túto možnosť e, položiť otázky, aby sme skutočne dospeli k nejakým výsledkom. Nemusia to byť e, bezpodmienečne koreferáty, ale bola by som veľmi rada, keby som vám, mojim kolegom, mohla dať slovo a potom e, z komisie niekto je, e, by sa chcel ujať slova a takisto aj zo španielského predsedníctva by sa k tomu chcel patričný zástupca e, vyjadriť. Ako e, veľmi dobre viete, e, sme e, vlastne naživo vysielaní prostredníctvom internetovej webovej stránky Takže vás veľmi pekne prosím, keby ste láskavo hovorili na mikrofón. Takže ak mi dovolíte, chcela by som teraz pozdraviť z komisie pána Mateusa Hetyho, ktorý e, je z generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a máme doktora Javiera Gonzálesa Vegu zo španielského predsedníctva, pani Guadalupe Melgroza. A teraz by sme začali s vypočutím. Najprv by som chcela dať slovo pánovi Johannesovi de Grüterovi z Univerzity v Löwen. Nech sa páči, máte slovo. Prosím vás, láskavo stlačte gombík. I think I found the button. Thank you. Tým, že som ten gombík našiel. Dobré ráno vám prajem. Chcel by som týchto prvých 10 až 15 minút uh, hovoriť o virtuálnej mobilite. To je koncepcia, ktorú častokrát využívame na našej univerzite, aby sme vlastne prostredníctvom ICT eh, podporovali interkultúrne vzdelávanie. Takže veľmi stručne pracujem na Katolíckej univerzite v Leuven, je to asi 40 eh, minút odtiaľto eh, smerom na západ. Máme vlastne všetky fakulty, jediný program, ktorý nemáme, veterinárne vedy. Máme vyše 3000 študentov a Máme samozrejme veľmi veľa e, rôznych e, partnerských e, fakult a vysokých škôl, takže dá sa povedať, že vlastne 85 tisíc študentov celkovo toto zahrňa. Sme jednou z najstarších univerzít v Európe. Špecificky pracujem v týchto nových technológiách. To je jednotka, ktorá sa vlastne práve E, zdieľa, zaoberá oddelením e, podpory vzdelávania. My samozrejme e, robíme rôzne odborné školenia, workshopy, námieru šité, generické a tak ďalej. A takisto pracujeme aj na politike. Mojou špeciálnou funkciou je vlastne poradca pre politiku v tejto jednotke. Takže budem hovoriť veľmi stručne o tom, čo rozumieme pod internacionalizáciou, ako sa to vlastne prepája na túto koncepciu interkultúrneho vzdelávania a tak ďalej. Ja budem hovoriť ešte o nejakých príkladoch. Samozrejme, že pokiaľ ide o internacionalizáciu, respektíve internacionálne vzdelávanie, naozaj existuje veľmi veľa rôznych koncepcií. Je to vlastne vedomá akcia, hlavne v počas posledného desaťročia, pretože sú to rôzne výzvy, ktoré globalizácia so sebou prináša. Samozrejme, že sme vlastne veľmi aktívni práve v tejto oblasti internacionalizácie. Na jednej strane samozrejme sú to veci, ktoré sú e, financované na úrovni EÚ alebo aj na úrovni našej univerzity. Erasmus je napríklad veľmi e, známou záležitosťou a samozrejme, že je to celý rad rôznych univerzít, ktoré pracujú na tejto tzv. internacionalizácii, internacionalizácii doma. To je koncepcia, to znamená, e, je to aktívna koncepcia, to znamená, že veľmi veľa študentov máte z iných krajín, ktoré navštevujú vašu univerzitu, organizujete rôzne činnosti, ktorý, v ktorých sa zapájajú vaši študenti do práce s týmito zahraničnými študentami. Najprominentnejšími príkladom je aj e, tá myšlienka internacionalizácie učebných osnov už v roku 1960 sme vypracovali jednu štúdiu na základe e, prieskumu verejnej mienky. Vlastne sme hovorili o tom, že ako by sa dalo zinternacionálniť e, takýto obsah vzdelávania, to znamená tie učebné osnovy. V zásade v podstate išlo o výuku cudzích jazykov, takže dá sa povedať, že je to rôz, sú to rôzne workshopy, rôzne e, študijné odbory, programy, ktoré sú navzájom prepojené buď e, sa títo študenti presunú na inú lokalitu, alebo proste naopak študenti prichádzajú k nám. Samozrejme, že je to veľmi prepojené aj s cezhraničnými e, interkultúrnymi kompetenciami, pretože keď týchto študentov v podstate Ehm, dostanete na vašu univerzitu. Toto sú ľudia, z ktorí samozrejme majú isté, rozmýšľajú v istých, proste na základe istých modelov, na základe istých vzorov a mali by mať schopnosť komunikovať títo študenti či vzájomne a vzájomne sa rešpektovať, pokiaľ ide o isté veci. <clears throat> Takže samozrejme, že toto nie je jediným cieľom takéhoto medzinárodného vzdelávania, ale je to veľmi prominentný cieľ. Samozrejme, že explicitne chceme internacionalizovať tieto záležitosti. Predovšetkým sa ide, nám ide o to, aby sme poskytli týmto študentom rôzne skúsenosti, pokiaľ ide o štúdium e, na rôznych vysokých školách, pretože samozrejme, že istým spôsobom sa toto prepája s kultúrou a hlavnou v podstate uh, Ehm, <clears throat> hlavným cieľom našej univerzity bolo naozaj dosiahnuť to, aby vlastne mali ľudia rôzne názory, aby boli schopní proste pochopiť e, sa navzájom a tak ďalej. Sú to aj isté kultúrne rozdiely <clears throat> a prirodzene, že je veľmi dôležité mať pozitívnu inter, pozitívne interné akci, in, pozitívne v podstate fungovať, pokiaľ ide o vzťah, respektíve e, to sa nedá proste v tejto rýchlosti. Spraviť. A There is a news, je tu nová sada informačných komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú aj spolu, medzinárodnú spoluprácu, a to práve v rámci kontextu digitálneho vzdelávania. Explicitne hovoríme, že takéto aktivity podporované IKT sú dôležité, pretože to nie len o podpore vzdelávania v rámci IKT, ale je to aj výskum a služby, ktoré sú toho prepojené. A okrem toho vidíme, že je to dôležité aj facilitovať a uľahčovať, pretože to nemusí znamenať, že IKT vytvára plne virtuálnu skúsenosť v zahraničí. Môže to znamenať aj to, že podporujete aj reálnu fyzickú výmenu výmonu, výmenu prostredníctvom informačno-komunikačných technológie, aby to bolo hĺbšie, alebo máte niektoré aktivity, ktoré chcete robiť z domu a prostredníctvom IKT. Takže je to v podstate taká asi, akási zmes takýchto činností a aktivít. Ehm, ďalej, čo je spolupráca, je veľmi dôležité. Hovoríme tomu kolaboratívne. A je to práve veľmi dôležité, pretože naša skúsenosť je taká, že keď spolupracujete predovšetkým prostredníctvom technológií, tak to je práve to, kde sa skrýva pridaná hodnota prostredníctvom interakcie s ďalšími ľuďmi. Takže ten interaktívny aspekt je pre nás veľmi dôležitý nie je to len otázka pasívnej konzumácie a pozerania sa na prednahraté video, ale je to napríklad aj e, sledovanie videa a interakcia s inými študentami. A to je práve ten moment, do ktorého vstupuje skutočný dialog a to je práve ten moment, kde môžeme začať hovoriť o, akomsi interku, o akýsi interkultúrnych kompetenciách. Musí tu byť dialog a interakcia. Jedna z tých hlavných otázok, ktoré tu máme a z toho práve vyplývajú naše skúsenosti, je to, že keď používate IKT na podporu e, povedzme nadnárodných cezhraničných skúseností vo forme učenia a vzdelávania, tak aby sme dokázali dosiahnuť rovnakú hĺbku ako pri fyzickej skúsenosti. Myslím si, že každý súhlasí s tým, že eh, keďže sme v sektore, ktorý nie je úplne rovnaký a porovnávanie nie je nevyhnutné, pretože jednoducho to nikam nevedie, ale potrebujeme výskum toho, ako ďaleko sa dokážeme dostať IKT a aká je pridaná hodnota IKT. Takže práve v tomto smere musíme rozmýšľať, ale je definitívne isté, že keď chcete mať plnú skúsenosť tým, že sa dokonale ponoríte do kultúry, tak informačné komunikačné technológie nemajú ešte tú plnú, plné spektrum nástrojov, ktoré by vám to umohli, umožnili dosiahnuť. Ale ak svoje vzdelávanie nastavíte tak, aby špecificky smerovalo k istej sede kompetencií, ako napríklad um, istá schopnosť komunikovať navzájom e, v cudzom jazyku alebo mať pochopenie iných hodnôt um, prostredníctvom iných rečníkov okolo stola, prostredníctvom videokonferencií a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom dokážete stimulovať dané kompetencie, ale nezachádza to tak ďaleko, aby sme mohli hovoriť o porovnateľnom zážitku ako z plnej fyzickej skúsenosti. A teda e, prostredníctvom mobility dokážeme využívať IKT e, na zmiešané alebo úplné e, výsledky prostredníctvom seminárov, workshopov a to na medzinárodnej úrovni, ale jednoducho nemusí sa fyzicky presunúť na iné miesto, ale pripo- pripojíte sa cez internet alebo sa stretnete a používate také nástroje ako tieto, aby ste stretávali iných ľudí. Opäť si myslíme, že audiovizuálny kontext má veľmi dôležitú výhodu, pretože iných ľudí môžete vidieť, vidíte ich výrazy na tvárach, vidíte, ako sa, ako sa správajú, vidíte aj akýsi telesný prejav. To má rozhodne vyššiu kvalitu a, a takéto nástroje vysokej kvality, ako napríklad videokonferencie a webkonferencie, sú stále rýchlejšie a rýchlejšie, takže už čoskoro budú mať možnosť poskytnúť vám naozaj plný, plný bohatý video záznam, tak aby ste mali plné vnímanie osoby, s ktorou hovoríte, ale nielen jednej osoby, ale aj viacerých ľudí. Ale je tu aj celý rad ďalších nástrojov. Môžeme napríklad počerknúť sociálne médiá, ktoré sa postupne stávajú stále viac a viac postavené na obrazoch. V súčasnosti je to veľmi postavené na obraze, na texte, ale čo skoro by sa to malo zmeniť. Takže internet vám umožňuje stretávať iných ľudí, stretávať sa a komunikovať. A práve tento proces vzdelávania sa deje prostredníctvom akýchsi cvičení, ktoré sú súčasťou takéhoto interkultúrneho zážitku. Niekoľko príkladov, aby sme to mohli ilustrovať a aby som počiarkol, o čom hovoríme. V prvom rade, máme tu celú sériu jazykových kurzov, ktoré máme na univerzite a používame e, nástroj, ktorý bol vlastne, využíva web stránku, ktorú vytvorila Európska komisia. Je to projekt, ktorý spolu s Open University UK sme vytvorili a máme tu web, e, web konferenčný nástroj alebo webovú konferenciu, e, v rámci ktorej študenti môžu navzájom komunikovať, a to nielen kvôli komunikácii ako takej, ale aj v rámci partnerského hodnotenia alebo rovesnického hodnotenia ich jazykových zručností, ako sa vyjadrujú, ako majú, aké majú zručnosti pri vyjadrovaní. A dokážu vlastne využívať tento rámec preto, aby videli, že akým spôsobom navzájom komunikujú. Takže je to v podstate ako akási služba, ktorú môžeme nazývať MOKA alebo Live MOKA, čo je v podstate e, služba bezplatná, kde sa môžete učiť e, iný jazyk spolu s inými študentami alebo s ďalšími študentami, ktorí to majú záujem, ktorí e, v podstate nepoužívajú svoj vlastný jazyk. Keď napríklad hovoríte eh, holandsky a chcete sa naučiť francúzsky, tak vlastne tu máte akúsi, akúsi eh, zoznamovaciu agentúru, kde sa spojí niekto, kto chce hovoriť po francúzsky a niekto, kto chce hovoriť po holandsky. Takže sa spojíte a máte takúto formu podpory a vlastne partnerstva. Mm, a nepotrebujete profesionálnu podporu. Táto eh, báza bola použitá na to, aby sme to rozšírili do akademického sveta. Čiže sme použili tento spoločný európsky rámec a zároveň sa takýmto spôsobom posudzuje aj úroveň jazyka. To je jeden z tých príkladov, kde IKT používame na medzinárodnej úrovni pre interkultúrne kompetencie, predovšetkým pre jazyk. Ehm, potom tu máme vlastne ďalšie ambície rozšíriť to aj do interkultúrnej oblasti. So we learned with WebSEF that evaluating each other's language Prostredníctvom jazyka sme sa, prostredníctvom abstraktky sme sa naučili, že posudzovanie jazyka navzájom bolo veľmi úspešné a bolo to veľmi dobré, ale veľmi veľa uh, účastníkov chcelo zájsť ešte ďalej, najmä tí, ktorí boli z profesionálneho zázemia a chceli mať viac, alebo mali mať viac než len jeden jazyk a chceli mať aj skúsenosť medzinárodného kontextu. A keď sa vyjadrovali len písomne alebo lingvisticky, ale chceli mať skúsenosť aj na interkultúrnej úrovni, či používali správne slova, správne pojmy, či boli adekvátne citliví pre dané situácie. Bolo tu veľmi veľa neistoty ohľadom týchto tém. Takže sme sa rozhodli, že chceme tento nástroj rozšíriť. A v súčasnosti sme teda v procese, uprostred pro, procesu projektu ktorý môžete nájsť na web stránke, kde používame vlastne e, škálu INKA, to je medzinárodná škála pre posudzovanie kultúrnych kompetencií vytvorená Leonardom v roku 2004 a to je naozaj veľmi pekný projekt, ktorý e, pomáha študentom hodnotiť sa navzájom a pomáha im vlastne hodnotiť schopnosť vyjadrovať sa a posudzovať situácie. Takže sme vybrali špecifické situácie, ako napríklad, aby sme sa dokázali eh, v hode vybrať slova. Máme tam učiteľov a trénerov, ktorých navzájom posudzujú a vlastne posúvajú ďalej. Ďalší, eh, ďalšie také cvičenie, do ktorého nie sme zapojení, ale ktoré vytvárame, je to inšpirované imperiálnou eh, školou v Londýne. Je to medzinárodná podnikateľská škola, v rámci ktorého vytvárame virtuálne učiteľské prostredie alebo prostredie na učenie v trojrozmernom priestore, kde v podstate štúdium biznis administratívy alebo podnikateľskej administratívy um, e, prebieha v reálnom čase a tuto musíte interagovať v reálnom prostredí istej firmy. Dá vám to vlastne priestor konkrétne sa zoznamovať s takýmito skúsenostiami a má to aj interkultúrny komponent, keďže do toho vstupujú vlastne aj iné skúsenosti z iných kultúr. A môžete vytvárať vlastne scenáre, ktoré budú také, že v zásade vy hráte istú úlohu, hráte istú rolu v danej firme a vysporiadávate sa s rôznymi úlohami, ako napríklad napätie na pracovisku alebo konkrétne úlohy, rozdiely medzi hodnotami a výkladom a tak ďalej. Takže to sú e, niektoré príklady, ktoré, ktoré som vám chcel e, predostrieť ako ukážku toho, kam až dokážeme zajsť a čo všetko v tejto oblasti využívame a opäť na univerzite v Leuven prebiehal vlastne projekt, ktorý trvá už 10 rokov, bol to kurz film a technológie v, na master úrovni. Máme tu študentov z KUL e Leuven a Granady, ktorí spoločne študujú prostredstvom videokonferencie. To nie je používané len pre vyučovanie oboch skupín učiteľov, e, teda študentov na oboch stranách, ale prebiehajú tu aj diskusie a sú tu vlastne cvičenia pre malé skupiny, ktoré dokážu využívať videokonferenciu tak, aby navzájom komunikovali. Um, interkultúrna časť nie je až taká taká explicitná, ale vstupuje do hry, pretože sú vybrané témy počas ehm, týchto eh, cvičení, ktoré majú globálny význam, ale aj lokálne uplatnenie. A teda študenti môžu študovať konkrétnu tému v literatúre, vo filme, v lokálnom prostredí, ale môžu o tom diskutovať práve kvôli tomu, že tá téma má pomerne široký rozsah, tak aby sme eh, v podstate, eh, aby v podstate zistovali, aké to má výklady v iných kontextoch a v iných kultúrach. Takže ten obsah, v rámci ktorého prebieha táto interkultúrna výmena, je veľmi dôležitý. Ďalšia vec, ktorá je špecificky vybratá, je to, že ľudia môžu používať, študenti používajú svoj vlastný jazyk. A potom je tu aj pomerne veľký objem spolupráce. A pevne veríme, že spolupráca samozrejme potom postupne privedie ľudí k interakcii a k interpretácii. Postupne sa naučili, že potrebujú venovať pomerne veľký objem času, tak aby sa študenti navzájom spoznali a aby, aby sa spoznali vzájomný štýl práce. Sú to drobné detaily, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. A je to aj súčasť toho procesu učenia, tak aby sme sa napríklad študenti naučili, že jeden, jeden stihne termín a druhý nie. Preskočím pár príkladov a ešte posledný, len aby som možno e, počerkol, že takáto mobilita je veľmi dôležitá, pretože využívame IKT, aby sme podporili fyzické výmeny aj v Európe, aj medzinárodne. Môžete to podnecovať pred výmenou alebo aj po výmene. To je len taký, taký e, taký priebežný zoznam, máme tam vlastne štúdiu, ktorá bola v tomto smere e, spísaná, je to ten systém Virtual Body, a hovoril som už o tom e, skôr, je to tá myšlienka toho, že by ste v podstate dokázali vytvárať páry, e, dvojice ľudí, ktoré sa dokážu, dokážu stretávať na internete ako priatelia prostredníctvom zoznamky, máte tu skupiny priateľov a v podstate navzájom sa informujú o tom, aké miesta chcú navštíviť, odkiaľ pochádzajú a je to v podstate priestor pre vytvorenie akejsi siete študentov. A je to možno podobný nástroj ako je Facebook, ten využívame tiež, ale máme tu aj špecifické nástroje. Napríklad ESN vytvorilo svoju vlastnú web stránku, ktorá v podstate uľahčuje takéto aktivity. Bolo to pomerne veľmi úspešné a na začiatku sme v podstate e, vôbec nedávali pozor na interkultúrny rozmer, to musíme priznať. A tá univerzita v Levene teraz vynaložila veľmi veľa času, aby sme, aby sme vytvorili e, kurz prostredníctvom e-learningu, aby sme sa navzájom učili, ako e, reagovať na situácie, keď sa stretávame s niekým, kto pochádza od niekaľ inokadiaľ z iného kontextu. Takže to je v podstate akási zmiešaná forma, ktorá, sa, ktorá prebieha online a takýmto spôsobom prispieva k tomuto virtuálnemu cvičeniu. A to sú e, témy pre diskusiu. Samozrejme, máme pomerne e, veľa e, práce s tým, ako identifikovať, čo funguje a čo nie. Snažíme sa získať podporu pre IKT, pre medzinárodné aktivity, aby to bolo uznané. Naozaj pracujeme napríklad v rámci projektu EPIX, aby, sme, aby tu prebiehal akýsi virtuálny Erasmus, okrem skutočného Erasmu do roku 2020 nielen, že musíme dosiahnuť e, isté percento študentov, ktorí majú medzinárodnú skúsenosť, ale myslíme si, že IKT by malo osloviť tých študentov, ktorí sa fyzicky nedokážu presúvať po Európe, aby dostali aspoň akúsi formu medzikultúrnej skúsenosti a medzikultúrnych kompetencií prostredníctvom využívania IKT. A otázka je, e, či dokážeme nájsť dostatočne veľký objem investícií, tak aby sme mali aj nevyhnutné vybavenie IKT a personálu, aby sme to dokázali spraviť. Ale nie je to až tak dôležité nie sú to až tak veľké objemy, ale definitívne by to bol veľký stimul pre tie univerzity, ktoré sú zapojené. Takže je to virtuálna mobilita a to je v podstate jeden z ďalších nástrojov, ktoré potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Rasie. Nech sa páči. Dobré dopoludne, ďakujem, že ste ma pozvali. Je pre mňa cťou, že tu môžem byť. Myslím, že to prerušenie, ktoré nás vyrušilo pred 5 minútami, bolo úplným, dokonalým príkladom starých médií a my sa pokúšame zaviesť do reality nové médiá, do praxe nové médiá. Bolo to dokonalá ilustrácia. Internet je najväčšou platformou na zdieľanú kultúru. Teraz sme iba link vzdialený jeden od druhého a proaktívne úsilia, ktoré môžu vládne orgány vykonať, je jedna vec, ale my si musíme uvedomiť, že všetci plávame vo veľkom mori obsahu, ktorý generujú používateľe internetu. Ilustrujem to malým príkladom. Všetci vieme, alebo čítali sme o tom, ako vyzerala Moba kampaň, ako úspešne využíval internet, aby podporil svoju kandidatúru. Ako študent politológie a technológie som si uvedomoval, ako veľmi sa svet zmenil, ale dôkladne som si to uvedomil až jedno ráno, keď som navštívil otca, ktorý mi zavolal, aby som mu pomohol s e-mailom, že má nejaký problém. Môj otec nie je politicky veľmi vyhranená osoba, nezúčastnil by sa nikdy na demonstrácii, nemával by žiadnym mávatkom za kandidáta, ale zas nikto mu nehovorí, koho má voliť. Keď mm, je na obede s priateľmi alebo na večeri s priateľmi a príde téma politiky, môj otec by sa vtedy vyjadril. Má 83 rokov, odkedy hlasoval, už uplynulo 33 rokov, keď nie viac. A má teda istý dlhodobý vzťah s politikou. Ja som mu nazeral cez plece v to popoludní a pomáhal som mu s e-mailom, pretože nevedel, ako odoslať hromadný e-mail. Keď som mu to ukázal, ako využiť adresár, pozrel som sa na e-mail, ktorý posielal. A bol to link k, na video Obama, Obamu a napísal do titulku, pozrite si toto. Môj otec práve za sekundu oslovil ľudí, s ktorými by sa stretol počas pol roka. V tejto chvíli ich oslovil jedným e-mailom a vtedy vkročil do 21. storočia a ani o tom nevedel, že týmto činom to dokázal. Toto je podstata eh, môj obsahu môjho prejavu, pretože toto by sme mohli stiahnuť na celú populáciu USA, pretože prezidentská kampaň prezidenta Obamu bolo 1,5 miliardy ľudí v jednej chvíli na webe, ktorí pozerali videá na YouTube alebo videá Obamu alebo Johna McCaina. Ale z tej 1,5 miliardy ľudí 1,350 tisíc teda miliarda 350 miliónov, boli tie videá, ktoré vytvorili sami ľudia, nie oficiálne kampaňové videá, ktoré vytvorili sekretariáty politických strán alebo oficiálni PR manažery. Tedy som si uvedomil, že bežní ľudia využívajú sieť, pripájajú sa k sieti a prekračujú hranice, ktoré im vymedzili vlády. A ľudia to dokážu urobiť rýchlejšie ako vlády. Títo ľudia, ktorí sa to naučili, si už vytvorili spoločný jazyk a e, ňom, ním sa dorozumievajú a nedorozumievajú sa svojimi rodnými jazykmi. Používajú ako nástroj video, nie text, dávajú prednosť videu a je to vlastne nová gramotnosť, nová videogramotnosť, ktorú mladá generácia používa na medziludskú komunikáciu. Každý, kto sedí v tejto miestnosti, e, je negramotný videovo, pretože nedokážeme absorbovať video obsah, ktorý vidíme na televíznej obrazovke, bez toho, že by sme ho obsiahli jedným pohľadom tak ako mladá generácia. Keby nás poprosili, aby sme vytvorili e, video obsah, oveľa menšia množina nás dokáže vytvoriť video ale mladá generácia je videogramotná. Oni sú tí, ktorí bežne používajú video a vizuálne obrázky, vizuály. S vizuálom sa pohrávajú a pri nich je niečo vizuálne rovnako dôležité ako niečo textové. Aký kontext e, toto predstavuje v súvislosti s EÚ? Moja organizácia, Demokratické fórum, rieši rozhranie medzi spoločnosťou a internetom. Robíme tak ostatných 7 rokov Minulý rok sme rozbehli PDF Europe v Barcelone, aby sme preskúmali túto tému v EÚ. Prišlo tam 400 ľudí z 15 krajín. Na dva dní sme sa pokúšali odpovedať na zložité otázky o potenciále nových technológií, ktoré by mohli ovplyvniť európsky systém správy veci verejných a to, ako by sme mohli rozpútať paneurópsku konverzáciu Prišli sme s mnohými otázkami, ale len s niekoľkými odpovediami. Z tých odpovedí spomeniem nasledujúce. Je mnoho tém, ktoré rezonujú e, v konverzácii, medzinárodnej konverzácii a vytvárajú sa tu isté linky, ktoré prekračujú národné hranice. Tieto témy sú riadenie veci verejných v EÚ, zvýšenie transparentnosti európskej inštitúcií a obrana slobôd na internete. Sú mnohé priam organické rozdiely medzi ľuďmi, ktoré sa nedajú tak ľahko prekonať. Ľudia, ktorí chcú vedieť, ako internet mení politiku v rozličných krajinách, iste sa dozvedia to, že, ich meni, že túto situáciu mení internet rôzne v rôznych krajinách. Posledný príklad bol v krajinách, kedy internetová kampaň nespôsobila taký rozdiel v politike ako v USA, keď sa internet využil na správu veci verejných a aktivovanie. Jeremy Zimmerman z La Quadrature du Net, čo je francúzska entita, povedal na konferencii PDF Europe minulý rok, vznikne európsky spoločný jazyk na konverzáciu online, ale žiaľ, bude to angličtina. Jeremy Zimmerman je francúz. Internet sa dá využiť na to, aby sa správa veci verejných vykonávala lepšie a aby sa lepšie e, robili služby toto celé sa dá zhrnúť pod hlavičkou e-government alebo vláda.1. Ja by som použila aj termín we government, my vláda. Vtedy ľudia zhrňajú, riešia údaje, ktoré im buď poskytne vláda, alebo si sami nás zhromaždia svoje vlastné údaje a vytvárajú nové druhy služieb, zdieľajú informácie novým spôsobom medzi sebou a uľahčujú si navzájom život, robiac ho užitočnejším. A robia to rýchlejšie, ako to dokáže akákoľvek vláda. Z tohto dôvodu vás eh, by som chtiel, aby ste sa zoznámili s tým, čo znamená eh, otvoriť ríšu údajov. Čo to znamená publikovať niečo, zverejňovať niečo, angažovať sa? Čo to znamená e, naozaj sa pohybovať s ľahkosťou na internete, používať všetky nástroje, ktoré tam sú? Je to čosi nové, čím by sme definovali verejnú informovanosť, pretože istý údaj, ktorý je uskladnený niekde v e, počítačoch vládnych inštitúcií, neznamená, že je tam navždy zabetonovaný. Dá sa k nemu dostať a využiť ho je tu niečo iné, čo sa používa na internete, tiež to súvisí s jazykom. Sieť totižto môže prepájať rôzne rozmanité veci. Sú tu hyperlinky, ale zároveň ide o rýchlosť šírenia informácií. Twitter alebo konferencie, videokonferencie a ďalšie platformy, ktoré spájajú ľudí online znamenajú, že hoci sa nemôžu stretnúť fyzicky, je možné pre nich sa predsa len stretnúť. Väčšia záležitosť je, že sa presúvame k hospodárstvu, kde je skôr problém vybrať si spomedzi veľkého množstva, než nájsť niečo konkrétne, čo hľadáme, čo je nedostatok. Ľudstvo bude poprepájane navzájom mobilnými prístrojmi, ktoré už teraz za sebou nosíme, či sú to iPhony, Blackberries, Vyzerá to ako keby e, sme nosili v aktovke telefónny prístroj, ale je to oveľa menšie ako to, čo sme nosili v aktovkách pred niekoľkými rokmi. Teraz sa vrátim k téme vzdelávania a pomôžem vám, dúfam, pochopiť, prečo je rýchlosť taká dôležitá a prečo je dôležité vytvoriť e, pre EU silnú politiku IKT. Pred 13 rokmi som rozbehol mimo ne, ziskovú organizáciu, ktorá súvisí s školstvom, s školami. Keď sme v 97. začali, zistili sme, že IKT sa využíva e, na školách, ale iným spôsobom ako v podnikaní. Faxy, telefóny, xeroxy a stolové počítače bolo to, čo sa zhrňalo pod hlavičku IKT. V 97. často ľudia nemali ani e-mail adresu, pretože nie toľko ľudí využívalo e-mailovú poštu. Čo sa stalo o 13 rokov neskôr? O 13 rokov neskôr každý, každá jedna firma e, vo svete je poprepájana so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a zákazníkmi 24 hodín fungujúcou sieťou, keď si chcete kúpiť obal na kameru, alebo na fotoaparát ktorékoľvek značky. Môžete ísť do online obchodu, kliknite a všetko je vybavené. Pretože sieť je taká dynamická, že za sekundu všetko prebehne. A vo vzdelávaní, kde sme dnes? Školy majú len otvorené dvere 15 času ročne. Triedy si sú kedy si sa myslelo, že iba v triedách sa dá šíriť vzdelanosť, že interakcia medzi učiteľmi a žiakmi je to jediné, ale teraz prechádzame k modelu zákazník a poskytovateľ. Občania teraz, keby mali prístup, a občianská spoločnosť, keby mala prístup k tej monumentálnej digitálnej knižnici, ktorá sa vytvára Myslím si, že vízia demokracie 21. storočia by sa úplne zmenila, pretože sa zmenia hranice, rozpadnú sa hranice a zmiznú, vytvárajú sa nové vízie pre vlády. A ľudstvo urobí úplne nový krok smerom do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Takže teraz sa dostávame k diskusii, pokiaľ ide o tieto dva príspevky, ktoré tu odzneli. Kto by chcel sa ujať slova. Kto by sa chcel ujať slova ako prvý kolegovia? Pán Berlinie, nech sa páči. Soltanto una domanda all'ultimo oratore. Takže len jedna otázka pre jedného z rečníkov. Chcel by som vedieť, že či si myslí, že v oblasti vzdelávania v oblasti vzdelávacieho systému v 21. storočí, keď by mal každý byť schopný študovať, nie len tá elita. Že či, či skutočne by mal mať prístup k vzdelávaniu každý a či by to malo byť naozaj prístup nejakého výukové, k výukovému centru. Alebo či si myslíte, že to zavedenie e, netu, teda internetovej siete a nových technológií, že či to povedie k novým vzdelávacím modelom s novými učebnými osnovami, kde bude menej e, takýchto výuk z katedry, tak povediac, e, výuky, ktorú poskytuje vyučujúci študentom. A teraz sa na to nepýtam len z tých technologických dôvodov, ale pýtam sa na to aj kvôli tomu, že tu ide o isté presunutie v podstate toho nášho zamerania sa z výuky na učenie sa. Takže chceli by sme najprv pozbierať niekoľko otázok. Prosím vás, robte si poznámky. Pán Zver zo Slovenska. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, mám následujúcu otázku, ktorú chcem adresovať pánovi de Greuter. Chcel by som sa dozvedieť, že či môžu študenti už dnes študovať na tejto univerzite na základe virtuálnej mobility. Inými slovami, je možné študovať na vašej univerzite bez toho, že by tam študent bol fyzicky prítomný? A je možné, aby takýto model štúdia v budúcnosti nahradiť tú skutočnú mobilitu študentov. Aké sú možnosti toho, že by k niečomu takémuto prišlo? Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Pán kolega uh, Boris z Polska Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja mám taký pocit, že informačná technika a prirodzene v podstate nemôže nahradiť priamy kontakt medzi vyučujúcim a študentom, pretože ja som presvedčený, že tie osobné kontakty sú niečo prostrednícom, čoho sa osobnosť vyvíja. Samozrejme, že človek potrebuje osobný kontakt. Tie virtuálne aspekty, tie sú vlastne niečím, čo zohráva istú rozširujúcu, nadvezujúcu rolu. Ale chcem sa vás opýtať na nasledujúcu vec. Myslíte si, že keď o pár rokov ak nepríde v Európe k digitálnemu nejakému roštiepeniu. Budeme mať širokopásmové in, možnosti internetu a všetci e, študenti vlastní sa budú môcť zapojiť na takéto siete. Myslíte si, že keď berieme do úvahy túto víziu, že tieto systémy vlastne po, budú podporovať výmenu u študentov, že tam budú isté vý, výukové portály na internete a tak ďalej. Dnes totiž to môžu Nemôžu napríklad študenti, ktorí študujú e, právo, sa vzájomne rozprávať z toho dôvodu, že nepoužívajú ten istý jazyk. Takže e, myslíte si, že tieto kontakty sa budú nahrádzať, ten Erasmus sa nahradí nejakým e Erasmusom, čiže internetovým Erasmusom? Myslíte si, že toto nahradí v podstate tie skutočné kontakty, fyzické kontakty, že to budú vlastne tieto internetové kontakty, ktoré uh, budú fungovať v budúcnosti. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Hovorí pán Matula. Ja by som chcel sa dozvedieť o skúsenostiach našich dnešných uh, hostí a chcel by som vám položiť nasledovnú otázku. Pokiaľ ide o tempo rozvoja za tých posledných 15 rokov, hlavne pokiaľ ide o túto oblasť informačných a komunikačných technológií, eh, boli sme svedkami obrovského rozvoja, hlavne pokiaľ ide o eh, rôzne eh, mobilné komunikačné prostriedky. Myslíte si, že v súčasnosti máme nejakú perspektívu pokiaľ ide o ďalších 50 alebo 100 rokov, že môžeme v podstate si naozaj byť presvedčení, že pokiaľ ide o informačné a komunikačné technológie, že vlastne takéto tempo bude ďalej takýmto spôsobom pokračovať, pretože za tých posledných 50 rokov to bolo naozaj fantastické tempo. A myslíte si, že za, v tých ďalších 50 alebo 100 rokoch to bude také isté tempo, pretože uh, Chcel by som vedieť niečo o tej vízii. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca, hovorí pani Gál Pelc. Tieto príspevky boli veľmi, veľmi zaujímavé a preto ma to veľmi tešilo, že som uh, si ich mohla vypočuť. Ale niečo mi chýba, pretože pokiaľ ide o IKT, je to vynikajúca e, záležitosť, ale samozrejme, že sú tu aj isté e, ohrozenia, isté nebezpečenstva, nebezpečenstva pokiaľ ide o politiku, nebezpečenstva pokiaľ ide o vzdelávanie, a toto sú veci, ktoré musíme byť schopní aj kontrolovať v rámci IKT. A o tomto by sme mali hovoriť. A preto by som sa chcela opýtať pána z univerzity v Leuven, pretože ja považujem za mimoriadne dôležité teda takéto výmeny, výmeny študentov, výmeny profesorov, učiteľov, Myslíte si, že existujú nejaké analýzy v nadväznosti na skúsenosti študentov, pokiaľ ide o výmeny v rámci internetu a že či majú takéto skúsenosti aj samotní vyučujúci? Chcel by som ko- povedať kolegovi Borisovi, že máme už celé roky tzv. e-twinning program, čo je vynikajúci program, pretože to je program, ktorý vlastne prepája vzájomne triedy Takže naozaj si myslím, že sme vlastne v tomto programe Komeniu spravili veľký pokrok, pretože tam nejde v podstate len o to stretávanie sa osobné, ale aj o stretávanie sa na virtuálnej úrovni. A boli to samozrejme mnohé triedy, ktoré sa tohto zúčastnili spolu so svojimi učiteľmi a bolo to naozaj nádherné pozerať sa na to, ako vlastne táto technika prepojila tieto deti a týchto učiteľov. Vlastne to boli nádherné momenty a naozaj si myslím, že sme už na veľmi vysokej úrovni. Takže teraz, ak mi dovolíte, dám slovo expertom. Najprv pánovi doktorovi Rasievovi. Nech sa páči, máte slovo. Tam... Mikrofón. Bohužiaľ nemáme mikrofón. Mikrofón. Prepačte. Ďakujem vám. Takže všetky tie otázky boli vynikajúce. Uh, a skutočne sa prepájajú na tie pripomienky z mojej strany alebo zo strany mojho kolegu. Budem sa snažiť na ne odpovedať v takom poradí, akom sa mi to podarí. Absolútne je jasné, že sa výuka zmení, vzdelávanie sa zmení, pretože samotný ten pojem toho, že čo znamená vzdelávanie sa zmení, pretože tie pedagogické otázky v našej histórii vzdelávania to bol pojem vlastne toho, že to bolo niečo, čo nebolo dostatočné. Tie informácie, ktoré mal pred sebou študent, to bola napríklad učebnica a tu mal pred sebou študent len počas istého obmedzeného časového obdobia, čiže študent sa musel snažiť memora- memorizovať vlastne tieto informácie a, a samozrejme bol k tomu vedený svojim učiteľom, ale v tejto ekonomike, kde máme naozaj uh, až prebytok informácií, kde sú všetky informácie k dispozícii ustavične v akomkoľvek časovom období, tak nie je potrebné vlastne takýmto spôsobom si pamätať veci na to, aby sme vlastne úspešne navigovali tento svet. Tá navigácia samotná sa stáva veľmi dôležitou vecou a skúsenosti s touto navigáciou. A táto navigácia si samozrejme vyžaduje istú úroveň digitálnej gramotnosti, aby sme skutočne eh, vedeli že kde je tá pravdivosť tých informácií, kvalita tých informácií. Nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na toho učiteľa, respektíve len na tú učebnicu. A pokiaľ ide o ten, tú druhú vec, na ktorú sa pýtal člen parlamentu z Polska, pretože dnes naozaj vlastne tí učitelia nemôžu byť tými čarodejmi na tom javisku. Ten študent vlastne bude schopní sa prepájať s tým výukovým materiálom, ktorý by chceli títo učiteľia, aby používal a z času na čas bude potrebovať aj podporu v rámci pedagogického rámca, ktorú mu poskytne učiteľ. A samozrejme, že potom je ešte hodnotenie veľmi dôležité na to, aby v podstate uh, bolo možné vlastne sa pridržiavať istých noriem, ktoré by jasne naznačovali uh, aké je to správne vzdelávanie, ale my sa budeme musieť presunúť vlastne z, tejto, z tohto nedostatočného množstva informácií k nadbytočnému a, uči, a študenti sa budú musieť e, rozhodnúť a zvoliť si vlastne pre to smerovanie a budú potrebovať e, tých učiteľov len ako istých sprievodcov alebo tých, ktorí im budú vlastne e, hovoriť, ktorým smerom sa vydať. A samozrejme, že to tempo sa zvyšuje, pretože tá naša zmena v DNA sa deje každých 20 rokov, ale pokiaľ ide o digitálne generácie, tie sa menia každé 4 alebo 5 rokov. Tí z nás, ktorí vedia, ako používať Twitter dnes, tí samozrejme sú už dnes v podstate porážaní no, novými mladými ľuďmi, ktorí využívajú úplne iné platformy. Sú samozrejme takí ľudia, ktorí nevedia nič iné používať, len e-mail. Takže keď budete plánovať vlastne tieto iniciatívy v nadväznosti IKT, musíte brať do úvahy aj generačné zmeny v rámci uh, eh, IKT. Ďakujem vám za pozornosť. Yes, um... Áno, ďakujem pekne. Eh, len pár reakcií v prvom rade na Margo tej prvé otázky. Eh, či, do, či dôjde k presunom z učenia na vzdelávanie? Áno, absolútne s tým súhlasím Myslím si, že technológie sú spôsob, ako podporiť vaše učenie a vzdelávanie. A teda je to nástroj, ktorým v podstate dosiahujete isté ciele a isté výsledky. Ale na druhej strane nemôžeme poprieť, že definitívne nové technológie, ako napríklad sociálne médiá na internete, majú priamy dopad e, na proces učenia a vzdelávania sa. A teda v podstate to už kráča ďalej ako len nástroj. V podstate to už formuje spôsob, ako sa samotné učenie deje. To učenie už prebieha vo vašej hlave a otázka je, či to učenie je samo, samo o sebe iné. Ako George eh, Siemens eh, v Univerzite Tavaska hovorí, že áno, dochádza k iným prepojeniam vo vašom mozgu, ale definitívne aj samotná forma vzdelávania sa mení. Jeden jednoduchý príklad. Ako náhle začnete používať isté nástroje, ako učiteľ je nevyhnutné, aby ste eh, v podstate umiestnili žiaka do stredu, pretože nemôžete jednoducho dohliadať na všetko starobilým spôsobom, pretože technológie už úplne inak fungujú. Konkrétne musia fungovať kolaboratívne a sociálne. A teda čím viac nástrojov používate a čím viac nástrojov do tohoto hm, procesu vstupuje, tým viac ste aj vy ako učiteľ stimulovaní, aby ste presunuli svoj dôraz. Problém je, že je to naozaj veľmi náročné, náročný proces aj pre nás ako podpornú jednotku, aby si učiteľe uvedomili, čo treba spraviť a je naozaj veľmi dôležité, aby na univerzite prebiehalo stále viac dynamiky, aby si to ľudia uvedomili, že nie len učebné výsledky sa musia zmeniť, ale musí sa zmeniť aj prístup, nie len musia rásť znalosti je to trochu iné ako pri niektorých iných eh, tradičných univerzitách, ktoré sú ako vlak, ktorý ide stále jedným smerom. Musíte nielen zmeniť smer, ale aj rýchlosť. Takže vidíme naozaj pozitívne zmeny. Počas posledných 5 rokov sme o tom naozaj veľmi veľa hovorili. Najmä s rastúcim tempom technológií sme videli veľmi rapidné zmeny. Ehm, pedagogika sama musí odpovedať na veľmi veľa víziev v podobe nových silab a nových kurzov, ale som pomerne optimistický, hoci tá zmena sa nebude konať tak rýchlo. A to už aj z dôvodu ekonomických možností tradičných univerzít univerzít. Druhá vec je to, či študenti e, už majú e, virtuálne mobilné aktivity dnes. Áno, pri niektorých kurzoch a sériách kurzov to už tak je. Um, jednoducho to už je z viacerých dôvodov. Máme akože aj fyzické, fyzické vyučovacie priestory, ale e, pre vzdelávanie na, vzdial, na diálku, tak v tomto smere sa rozširujeme, vytvárame portály pre otvorné zdroje pre vzdelávanie, otvoreme a s otvorenou univerzitou v Holandsku, aby sme vytvárali systémy, ktoré v podstate budú oslovať nové cieľové skupiny ktoré nemôžu fyzicky navštevovať niektoré predmety a práve preto by sme v podstate takýmto spôsobom dokázali eh, dosiahnuť tieto skupiny v ktoromkoľvek čase, na ktoromkoľvek mieste. Takže naozaj nie je to ešte úplne plne uznané, ale skutočnou výzvou pre virtuálnu mobilitu je nájsť partnerské univerzity, ktoré majú podobný obsah, tak aby sme si mohli vymieť eh, študentov medzi sebou. Ale musíte byť pripravení nielen vy, ale aj iné univerzity, ktoré, sú, ktoré musia byť na adekvátnej úrovni. Potrebujeme eh, vlastne tie siete, ktoré sú nevyhnutné a v tomto smere do toho musí vstúpiť stimulus nie je veľa tradičných univerzít, ktoré cítia ten tlak, aby vytvárali takýto obsah, pretože to, je, to nie je ich tradičný, um, tradičná, tradičné pôsobisko. E, tretia vec je to, či máme nahradenie alebo náhradu za Erasmus, za fyzický Erasmus. Rozhodne nie. Každý má svoju hodnotu a myslím si, že naozaj by bolo oveľa vhodnejšie, aby veľa študentov malo tú fyzickú skúsenosť, pretože presne o tom to je. To, čo hovoríme my, je to, že môžeme využívať nástroje IKT na to, aby sme oslovili väčšie cieľové skupiny, v prvom rade tých ľudí, ktorí sa nemôžu fyzicky presúvať, ale zároveň, aby aj tí študenti, ktorí sa už fyzicky presunuli, aby mali aj skúsenosti z IKT a to je práve to, čo sme dneska zvorazňovali a zvorazňoval to aj môj kolega. E, v podstate e, skončíte v konečnom dôsledku na pracovisku, kde budete mať tráviť 90% svojho času za počítačom s medzinárodnými kolegami a budete musieť interakovať. Takže tá skúsenosť je veľmi dôležitá. A je veľmi dôležité, aby ste to dokázali aj z fyzického prostredia aplikovať na virtuálne prostredie. A to je veľmi dôležité. A z tohoto dôvodu by to malo byť rozšírené do toho balíka. Myslím, že či sa to e, deje rýchlo, tá odpoveď už bola poskytnutá, je to naozaj veľmi rýchle. E, ak univerzity sa nedokážu adekvátne rýchlo zmeniť, tak študenti si nájdú riešenia sami. Ak ten obsah nepríde od učiteľov, tak ten, učiteľ, ten obsah, ktorý si budú hľadať sami, e, bude bude ich odpovedou. Už teraz vidíme tento, už vidíme tento vývoj. Študenti už vynechávajú predmety, pretože tá interakcia vonku je niekedy oveľa bohatšia. To je práve jedna z tých vecí, ktorých sa bojíme a na to musíme neustále myslieť. Posledná vec, naozaj potrebujeme veľmi pozorný výskum, aby sme, aby sme spoznali tieto výhody a musíme mať aj efektívnejšie porovnávanie, ale to je veľmi dôležité, pretože to je súčasť celého tohoto procesu, kde je tá skutočná hodnota technológií. A v podstate my vieme, že to je v zásade o nadizajňovaní vašej didaktiky. Tá technológia je len vašim nástrojom, ktorý môžete používať. Má to samozrejme svoj vplyv, ale je to predovšetkým o tom, ako budete e, vytvárať jednotlivé cvičenia, aby ste dosiahli isté výsledky. A samozrejme musíme v tomto smere urobiť oveľa viac výskumu, ale zároveň nemôžeme poprieť to, že potrebujeme používať IKT. Sme v prostredí, kde IKT je prítomné. A teda e, otázka je, či by sme ho mali alebo nemali používať. Otázka je, ako by sme ho mali využívať čo najlepším možným spôsobom. A musíme akceptovať to, že IKT bude súčasťou tohoto procesu. Vždy. Takto proces proste je. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Chce sa ešte vyjadriť niekto? Len som sa chcela vrátiť k tomu, čo povedal pán Sver. E, máte tu vždy tieto univerzity a vzdelávanie na diálku. Sama som to zažila. Mala som e, mala som študentov, ktorí študovali, alebo stážištov, ktorí študovali na takéto univerzite na diálku a bolo to veľa jednoduchšie. E, nemusíte veci posielať poštou, jednoducho to dokážete urobiť priamo, dokážete využívať videokonferencie, a preto si myslím, že čo sa týka e, učenia na diálku, e, tak e, študenti v takýchto univerzitách majú naozaj pomerne veľké výhody, ale máme tu problém, keď hovoríme o školách, ktoré musia byť zapojené do tohoto sveta a ktoré sa musia naučiť používať takéto technológie, ale učitelia, ktorí to majú vyučovať, tak v podstate sa nikdy sami takýmto spôsobom neučili. Nevedia si na to zvyknúť, takže sa potrebujú naučiť používať tie technológie rovnako ako ľudia. Takže naozaj e, častokrát je tu pomerne veľká miera neflexibility na univerzitách, e, napríklad v rámci bolonského procesu. Vidíme, že profesori a učitelia potrebujú e, brať do úvahy tieto zmeny potrebujú zredukovať svoje vzdelávacie programy e, z 5 rokov na 3 roky. To je súčasť bolonského procesu a zároveň sa musia vysporiadať s novými technológiami. Takže naozaj musíme si byť istí, že e, učitelia dokážu držať tempo e, s týmito technologickými zmenami, ku ktorým dochádza rozmýšľame nad eh, myšlienkami pre nový program celoživotného vzdelávania a ako súčasť tohoto programu naozaj potrebujeme akútne podporný program pre učiteľov. Potrebujeme programy, ktoré budú pomáhať študentom, učiteľom, ale nemáme tu, teda študentom a, vlastne eh, učňom, ale nemáme tu nič, čo jej pomohlo učiteľom. Takže naozaj potrebujeme podporný program pre učiteľov. Nemôžeme to robiť nejak inak, nemôžeme učiteľov kritizovať. Musíme len jednoducho len prijať skutočnosť, že im treba pomôcť tam, kde majú problémy a zároveň tam, kde e, nie sú plne zladení s novými technológiami. Takže toľko k prvým dvom rečníkom a teraz má slovo pán profesor Widman, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Nie som profesorka. Ospravedlňujem sa, že som vás nesprávne oslovila. doktorka Vidermanová, Ďakujem za príležitosť. Hovorím k vám za UNESCO a za komisiu UNESCO. A chcela by som hovoriť o tom vlastne, e, čo má veľmi veľa spoločné s touto témou. Aké sú referenčné nástroje, pokiaľ ide obidve tieto, obidve tieto inštitúcie EÚ a UNESCO a v podstate e, veci, na ktoré sa odvolávajú a akým spôsobom sa stavajú k tejto téme. Samozrejme, v prvom rade ide o e, dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti. K tomu sa pridala Európska únia a samozrejme e, na tomto stavia svoj právny systém a takisto je veľmi dôležitá tá diskusia a výsledky e, svetového samitu v nadväznosti na informačnú spoločnosť. UNESCO v rámci tohto hrálo veľmi aktívnu úlohu a veľmi silne v podstate krádlo do popredia dôležitosť kultúrnej rozmanitosti v nadväznosti na vývoj takýchto na znalostiach e, založených spoločností. A UNESCO samozrejme v rámci tohto samitu e, sa postavilo za akčnú líniu kultúrna rozmanitosť a identita, jazyková rozmanitosť a rozmanité rôzne obsahy toto sú nástroje na vlastne ide tu o kultúrne dedičstvo, o kultúrne kultúrny tovar, v podstate, ktorý e, by sme nemali považovať za celkom obyčajný tovar, ale je to niečo, čo je veľmi dôležité v nadväznosti na našu kultúrnu identitu, a samozrejme, že je to veľmi dôležité aj pre uh, systém hodnôt a uh, pre uh, samotnú vedeckú uh, komunitu, pretože vtedy, keď hovoríme o politikách, pokiaľ ide o tieto záležitosti a uh, zásluhy, samozrejme, že UNESCO sa veľmi silne postavilo za všeobecný prístup k vzdelávaniu za prístup ku kultúrne rozmanitým obsahom rôzneho typu a samozrejme e, brali do úvahy e, v týchto úvahách aj rozvojové krajiny, ale toto nie je naša dnešná téma. Chcela by som zaujať stanovisko k trom veciam. V prvom rade by som chcela povedať niečo k mnohým tým, ktorí by sa mali riadiť touto politikou UNESCO a síce univerzálna k tým, ktorí vlastne presadzujú univerzálny, všeobecný prístup e, k vzdelávacím e, obsahom. E, ide vlastne o prístup k kultúrnej rozmanitosti, pokiaľ ide o tento proste terén, túto oblasť a hlavne ide o tie spoločnosti, ktoré sú multikultúrnymi spoločnosťami. Súčasne samozrejme je mimoriadne dôležité brať do úvahy aj to, že e, ide o intenzívnu výmenu kultúrnych hodnôt. Každý z nás v podstate má si obohatí svoj život, ak tieto kultúrne poklady iných národov e, je schopný si osvojiť, oboznámiť sa s nimi. A samozrejme, že pokiaľ ide o e, naše e, zručnosti a schopnosti v nadväznosti na globalizáciu, našu budúcnosť, budeme to musieť zvládnuť a budeme si musieť dostatočne skoro uvedomiť, ako treba zaobchádzať e, s kultúrnymi proste hodnotami, pokladmi našich krajín. A nakoniec je možné povedať, že by to mala byť politika, ktorá by mala presadzovať v tejto oblasti kultúrnu výmenu a nie len e, pokiaľ ide o tie skupiny ľudí, ktoré eh, používajú eh, tie tzv. veľké jazyky, ale ide o to, aby to bolo sprístupnené aj tým iným jazykovým eh, komunitám, pretože to je mimoriadne dôležité aj pre hospodársky rast. Ešte niekoľko poznámok k tým veľkým, ktorý sa na internete jasne uh, presadili a pre ktorých v podstate predstavuje uh, vlastne takýto prístup veľkú výzvu. V posledných rokoch iš prišlo k veľkej koncentrácii moci v rukách, do rúk e, istých nadnárodných e, mediálnych spoločností. Niektoré z nich sú globálnymi mediálnymi spoločnosťami a toto je potrebné naozaj brať do úvahy. Takisto si je potrebné uvedomiť, že e, vlastne tak povediac tých že, že existujú tí, ktorí e, vlastne sú tými strážcami brány, gatekeepers. To znamená, že oni kontrolujú v podstate túto možnosť prístupu a presadzujú v podstate to, aby istí užívateľia sa podriadili istým modelom a a hlavne pokiaľ ide napríklad o Apple, začali s iTunes, pokiaľ ide o hudbu a potom sa to skombinovalo s iPodom a dnes je tzv. iPhone a znovu v podstate je potrebné isté aplikácie, e, si kúpiť, ktoré sa ponúkajú a takisto v podstate je potrebné sa prispôsobiť istým podmienkam tejto spoločnosti a tým pádom aj nielen proste aj komerčným podmienkam, ale aj istým normám, pokiaľ ide o obsah. A potom samozrejme e, vznikajú isté otázky moci takýchto spoločností, ale samozrejme, že je to spojené aj s e, možnosťami vyjadrovať e, mienku a vlastne je to spojené aj so slobodou prejavu, pokiaľ ide o tlač. Ale táto veľká rozmanitosť, ktorú máme v internete, to neznamená, že sa to naozaj skutočne využíva. A UNESCO preto varuje pod heslom falošná e, rozmanitosť, false diversity, že existujú proste štúdie, ktoré jasne hovoria, že sú užívateľské skupiny, ktoré nevyužívajú vlastne túto rozmanitosť, ale že sa vlastne nachádzajú v istých sociálnych skupinách, len preto, aby si svoje vlastné názory dávali potvrdzovať. To znamená, že máme túto šancu ktorú nevyužívajú, pokiaľ ide o túto ponuku rozmanitosti zo strany internetu a práve naopak v podstate sa vlastne snažia odčleniť od tých, ktorí uvažujú iným spôsobom, respektíve um, nepresadzujú nejaké uh, nadvezovanie kontaktov s inými uh, kultúrami a tak ďalej. A toto by skutočne stálo za preskúmanie, preskúmanie aj toho, akú úlohu zohrávajú rodiny, akú úlohu zohrávajú školy, ako proste v tom stredne, respektíve dlhodobom horizonte ovplyvňujú e, týchto ľudí a to je niečo, čo trápi UNESCO. A nakoniec je možné povedať, že celkom určite by to nemalo byť tak, že by sme v podstate mali mať nejaké obavy o to, že tento internet pokiaľ ide o ďalšie generácie, že sa zmení len na veľký trh, ale v podstate ide o to, aby sme mali verejnú sféru, ku ktorej má každý prístup a kvalitatívne veľmi vysokohodnotný obsah. Bez pochybností samozrejme aj v budúcnosti bude veľmi veľa vecí, ktoré sa budú ponúkať v oblasti zábavy a rozptýlenia pre isté sociálne vrstvy a tak ďalej, niečo z toho bude financované a tak ďalej. Môžeme sa opýtať, že aká bude vlastne e, budúcnosť takýchto drahých obsahov a tak ďalej, či to skutočne nebude tým pádom vlastne dostupné len malej vrstve tých ľudí, ktorí sú na tam finančne dobre, alebo či v podstate sa nájde nejaký spôsob, ako to poskytovať aj iným a Samozrejme, že tam ten vývoj je dosť eh, eh, nejasný, či to bude v podstate nejaký vývoj nejakých systémov za odplatu, tak povediať, alebo to bude naozaj dostupné všetkým, pretože samozrejme, že je potrebné povedať, že UNESCO sa zasadzuje za ochranu práv užívateľov, ale takisto sa snaží samozrejme chrániť práva e, autorov a tak ďalej. Takže toto sú samozrejme veci, a, ktoré UNESCO celkom jasne podporuje. Existuje program informácie pre všetkých, ide o program UNESCO, kde ide o to, aby v podstate mali veľmi široký prístup e, k istým Um, informáciám. Toto je zadarmo pre všetkých a preto UNESCO v podstate poriadol Európeánu. Išlo v podstate o, o veľmi jasný príklad o, um, takejto snahy v rámci EÚ a UNESCO okrem toho má aj veľkú digitálnu knižnicu, ktorá by mala vlastne, tak povediať, rozšíriť tento projekt Európeána. Nie, nemala by ho táto knižnica tento projekt nahradiť. A samozrejme, že by bolo potrebné e, sa zasadovať za takýto prístup, za otvorené technické normy, ktoré by mali vlastne byť k dispozícii na internete. A za to sa UNESCO skutočne veľmi zasadzuje. Doniesla som vám e, takú príručku, ktorá bola preložená do angličtiny. Ide tam v podstate o možnosti takého takéhoto tzv. otvoreného prístupu. Za chvíľočku končím. Takže samozrejme, že chcela by som len tie hesla menovať média pre všetkých. To je veľmi dôležitá oblasť politiky a v tejto súvislosti aj veľmi dôležitá činnosť UNESCO, otvorený rozhlas, tak povediac. Nejde tam len o rozhlas a televíziu, ale ide tam v podstate aj o veci, ktoré sa vysielajú cez internet. A ďalším heslom je e, sú kompetencie, mediálne kompetencie, ktorú takisto UNESCO veľmi podporuje. Veľmi pekne ďakujeme a teraz by som chcela dať slovo pánovi profesorovi Žanovi Joelovi Žananimu. Vy ste pán profesor, je to tak? Je to tak? Ste profesor. Áno, nevyslovili ste síce správne moje krstné meno, ale to nie je žiadny problém. Som profesor, som veľmi vďačný za to, že ste ma, pani predsednička, pozvali do vášho výboru. Som rád, že sa tu môžem vyjadriť k takejto dôležitej téme. Internet samozrejme je úžasným darom našej generácii, ale nevieme, či to bude danajský dar alebo naozajstný dar pre budúce generácie. Myslím si, že to veľmi dobre zapada do toho, čo hovorila pani Widermanová v jej výklade. Samozrejme, že vznikajú úprimné obavy, pretože sa internet vyvíja istým spôsobom a je to žiaduce, tento vývoj, alebo treba, aby zasiahli orgány, autority úrady. Rád by som začal svoje expoze tým, že počerkím dôležitosť troch vecí. A potom budem hovoriť o ilúziách, ktoré súvisia s používaním nových technológií a s úlohou štátu a tým, ako sa vysporiadáva so svojimi povinnosťami. Použijem historický prístup, lebo som historik a takisto sa vyjadrím osobne. Použijem svoje skúsenosti z manažovania Francúzskej národnej knižnice po obdobie 5 rokov. Mám skúsenosti aj s Európeánov, ktorá sa tu už spomínala. Meno Európeána vychádza z latinčiny a v podstate aj z gréčtiny. Takže budem hovoriť o hlavných výzvách do budúcnosti. Ide o vzťah medzi verejnosťou a tvorivou prácou, vzťah medzi autormi a vzťah k priemyselným odvetviam, k obchodovaniu s, s tovarom a statkami. Aký je vzťah medzi verejnosťou a tvorivou prácou? Ako sa rozvíja tento vzťah? Nové technológie zabezpečujú prístup k tvorivému obsahu? Informácie cirkulujú, obiehajú? Je to tak. Veľmi sa zvýšil obeh informácií a na univerzitách aj inde teraz vnímame, aký veľký prístup, ako veľmi prístupné sú kultúrne statky a to, čo ľudia vytvorili, ich práca. To sa nedá ani porovnať. Ide teraz o obrovský prúd informácií, pozorovaný v rozličných sektoroch. A tento okamžitý prístup, online prístup k obrovským informáciám, niektorým katalogizovaným, niektorým nie, Musíme sa teda zamýšľať nad samotnou koncepciou tohoto obsahu, reprodukovaného obsahu, diel, ktoré sú prístupné. A musíme sa sústrieť na vzťah týchto diel samotných a kultúry, tak ako to vidíme napríklad v oblasti hudobnej. To, čo tu pozorujeme, sú vlastne prepracovania pôvodných diel, remakey, pre, prepracované prehrávky a to už sa dotýka záležitosti intelektuálneho vlastníctva, copyrightu. Všetky tieto úžasné príležitosti môžu však viesť k nadbytku, záplave informácií, ktoré ľudia budú pociťovať ako nespracovateľné svojim množstvom a potom sa môžu stratiť tie hodnotné aspekty umeleckých diel. A to už súvisí aj s demokraciou. Hovoríme tu o efektívnom prístupe, hovoríme tu nielen o kultúre, ale aj o politike. Hovoríme o myšlienke, že keď všetky rozličné tvorivé nadania chceme, aby vytvárali čo najviac kvalitných, pozitívnych diel čo najviac obsahu, ktorý by bol potom prístupný pre ostatných. A existuje tu istá kolektívna tvorivosť, istá tímová práca, napríklad v televízii alebo v filmovom priemysle je to úplne bežné, že tvorivé profesie sa kombinujú pri vytváraní diela, ale to najkrajšie je keď jednotlivec pracuje sám a vytvorí nejaké dielo. Nechcem sa tu e, zapájať do kontroverzných e, rozpráv o tom, či ľudia, ktorí spolupracujú, vytvárajú tvorivejšie veci alebo nie. Môžeme hovoriť o Wikipédii a jej výhodách a nevýhodách. Chcem sa vrátiť e, k tomu, o čom som chcel hovoriť. Jednou z ilúzií, ktorou ľudia dnes trpia, je, že takýto hodnotný obsah môže byť zadarmo. Myslím si, že to je len ilúzia, že to nie je pravda v kultúre. Treba byť veľmi opatrný pri týchto veciach. Zaujímavé je, že v roku 1850 Bernská konvencia prišla s myšlienkou ochrany autorských práv a vtedy už sa poukázalo na tú skutočnosť, že za tvorivé dielo treba istým spôsobom zaplatiť. Či už to bude konkrétne za dielo, alebo iným spôsobom, nejakým zdaňovaním napríklad, čo už politický systém sa musí do toho zapojiť a umožniť istý systém zdaňovania všetko sa dá urobiť napríklad ešte aj inak reklamou. Treba si rozmyslieť, ktorý spôsob by bol najvhodnejší, ktorý kanál bude platiť za kultúru, za umenie, aby sa kultúra podporovala. Ktorý kanál bude najúžitočnejší pre podporu kultúry. To ma vedie k úvahám o možných úlohách rozličných ustanovizní, rozličných autorít, a úlohe štátu v tejto celej veci. Keď budeme hovoriť v širokom zmysle o úlohe organizácií a štátnych ustanovizní, existujú tu orgány na najnižšej úrovni až po tú najvyššiu úroveň Európskej únie. A samozrejme, že keď ide o zisky a boj o zisk vždy je možnosť, že príliš veľa orgánov a inštitúcií sa zapojí a tvorivá činnosť bude príliš centralizovaná, čo je v protiklade k spoločnosti, ktorá pracuje so sieťou, s internetovou sieťou, ako je tomu dnes. Akú úlohu tu majú úrady a regulovanie? Isté si sa všetci zhodneme, že istá miera regulácie je potrebná, ale Treba hovoriť aj o tom, ako urobiť konkrétne kroky k regulovaniu, k právnym úpravám siete, digitálnych poznatkov a kultúre, tak aby bola kultúra prístupná všetkým. Nemôžeme tlačiť na súkromné firmy právnou úpravou, aby uchovávali obsah. Keď by som parafrázovala Žuviera, svet je plný mnohých rozličných aspektov, ktoré sa každodenne a každonočne menia. A toto by sme si mali uvedomiť. Aby sme sa nestratili v detailoch. To je podstatné. Treba mať na zreteli, že úrady by mali klasifikovať obsah a bdieť nad správnosťou tejto klasifikácie. Tieto formáty a podpory existujú v rôznych formách. A treba ich zostrojiť takým spôsobom, aby budúce nástroje mohli ťažiť z tých poznatkov a kultúrnych statkov, ktoré máme k dispozícii dnes le garant de la longue durée. C'est vrai aussi pour la musique, pour l'audiovisuel numérisé. Teraz budem hovoriť o voľbách. Sú aspekty pravdivé a platné pre voľby aj v Európe, aj v Spojených štátoch a inde na svete. A keď súvislosť medzi voľbami a digitálnym obsahom, obsahom rozhlasového vysielania a iných fóriem vysielania Myslím si, že je tento kontext veľmi zaujímavý. Je tu úloha súkromného sektora, ale treba byť opatrný e, pri práci s meta údajmi, meta dátami a s tým, čo s nimi robia úrady. Myslím si, že tu treba isté usmernenia, isté návody, čo robiť s takýmito obrovskými množstvami informácií, ktoré sú na sieti, na nete. Je to pre nás veľká výzva, pretože je tu isté nebezpečenstvo. Tieto informácie treba dať do hierarchického poriadku a tento hierarchický poriadok nemôže vychádzať len z toho, ako je čo ziskové a z reklamy. Musíme pamätať na to, že Kultúra je základom tvorivosti, je to tvorivosť sama. Biblia nám napríklad ponúka istý postoj k tejto veci, názor na túto vec. Kultúra je istá potreba a musíme pamätať aj na tých, ktorí majú prostriedky aj na tých, ktorí nemajú prostriedky, tak preto ziskový prístup umožní ľuďom, ktorí už teraz majú peniaze, mať ich ešte viac, ale tento prístup nie je vhodný, pretože tí, ktorí sú už teraz majetní a majú sa dobré, nemôžeme podporovať len tých, týchto, aby sa mali ešte lepšie. Pozrieme sa na mobilné telefóny. Máme tu popredných predstaviteľov, tí, ktorí majú najväčšie segmenty trhu, ale Európsky parlament v tejto oblasti už vyjadril svoj názor pri používaní telefónov, mobilných telefónov pri šoferovaní. Pani Widerman spomenula, že treba bojovať s oligarchiou a s monopolmi. UNESCO sa zaoberá týmito záležitostiami, vyjadrilo sa už. Všetci vieme, že musíme zachovať roz, rôznorodosť jazykovú aj inú. Vy sa iste týmito vecami zaoberáte, vidíte, aké sú úskalia, rizika, keby sme pripustili len pri, prístup vychádzajúci zo súkromného vlastníctva. Sú tu aspekty dynamického hospodárstva, v ktorom všetci žijeme, aj v Spojených štátoch, kde už v 19. storočí prijali protimonopolné, protitrustové zákony, ktoré boli už vtedy efektívne. A to je čosi, čo pridáva význam digitálnej ére nielen v Spojených štátoch, ale tentokrát na celom svete. Ah, ja tu nemienim e, nič hovoriť proti Google, hoci má monopol, ale sú mnohé oblasti na svete, napríklad Japonsko a Čína, kde už sa robia kroky a môžu sa urobiť ďalšie kroky a treba dávať pozor na vytváranie monopolov v tejto sfére. Napísal som publikáciu, ktorá bola preložená do 15 jazykov práve na túto tému. A nepokúšam sa tu píšiť touto publikáciu, len chcem povedať, že v rozličných oblastiach sveta sú rozličné kultúrne prístupy k tomu, o čom hovoríme a treba sa pozrieť na veci celostne. Európa robí veci prostredníctvom Európeány. Na to potrebujeme regulovanie, právne úpravy, katalogizovanie a potrebujeme aj pracovať s rozličnými operátormi a tými, čo vysielajú obsah Google. Digitalizoval knihy a e, literárne diela ktoré nemal čo digitalizovať, ktoré mu nepatria. Napriek tomu Google robí aktivity, ktoré sú zakázané a to nie je dobre pre kultúru. Práve preto musíme byť opatrní. Všetci čelíme veľkým výzvam a mám pocit, že musíme byť naozaj obozretní a odolať istým pokušeniam, pretože možno máme sklon myslieť si, že v globalizovanom svete Európa je nemoderná, že neberieme do úvahy špecifika, ktoré by sme mali brať. Musíme však dbať, aby sme naše slobody a práva si sami neobmedzili, nezničili. Napríklad je Japonska alebo Číny alebo starovekej Alexandrie vidíme, že musíme byť príkladom. A treba byť opatrný, aj keď nám hovoria, že máme príjmať zákony a regulovať veci, to takto fungovať nebude. Prichádzam k záveru svojho prejavu, pani predsednička. Chcem zdôrazniť, že musíme byť Obozretný, pri publikovaní aj v reklamnom svete. Už sa blížim ku koncu svojho prejavu. Pred nami stojí veľká výzva, ale ambície celej generácie Európskeho parlamentu dúfam, sa vysporiadajú s touto výzvou. Ďakujem za slovo. Dobre, ďakujem pekne pán profesor. Teraz nám už zostáva veľmi veľa času, preto aby sme otvorili diskusiu, takže chcem všetkých poprosiť, aby sa obmedzili na jednu minútu. Pani Kabeo, nech sa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som e, naozaj veľmi vďačná e, obom rečníkom, aj doktorovi Vedermanovi, aj e, pánovi profesorovi za to, čo nám povedali. Veľmi dobre vieme, že na jednej strane vďaka internetu vieme, že dokážeme zabezpečovať kultúrnu diverzitu a že toho je tak veľa prístupného a máme na jeden klik alebo na dosah ruky máme k dispozícii toho tak veľa. Ale na druhej strane vieme, že sa tu vytvára globalizovaný, globalizovaný trh, ktorý musí viesť aj k reštrikciám a vytvára tu isté riziko, že sa v podstate e, dostaneme do akýchsi informačných nožníc, tak povediac, medzi dva mlynské kamene. E, takže to, čo som pochopila, pán Vedrman, bolo, že na strane UNESCO je tu snaha e, vlastne vlastne zabezpečiť väčší prístup, širší prístup, ale to nás samozrejme potom aj privádza do konfliktu s otázkami autorských práv. Možno by sa k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem pekne. Pán Vatimo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Len som sa chcel spýtať rečníkov, nasledujúcu otázku. Dobre si uvedomujeme, aká je situácia v oblasti autorských práv duševného vlastníctva na internete? Dobre viem, že to je naozaj pomerne vážna a citlivá téma Máme tu otázku zdieľania súborov peer-to-peer, -peer, um, kde si ľudia jednoducho vymieňajú hudbu uh, a súbory bez toho, aby zaplatili za takúto hudbu. Ale ja by som chcel vedieť, či niekto vie o súčasnej situácii, o aktuálnom stave, pretože ja neviem, aká táto situácia je a neviem, aký je stav. Um, tu e, v Európskom parlamente máme e, dvoch poslancov z švédskej pirátskej strany. Ja som sa s nimi ešte nestretol. Možno by to bolo zaujímavé, keby tu boli oni, aby predstúpili pred týmto výborom. To, čo tu vidíme, je e, akýsi stret medzi právami tvorcov a, a vlastne autorov kultúrnych prác a zároveň otázke verejného prístupu pre všetkých. Mohli by sme v tomto smere mať akýsi akýsi spôsob, v rámci ktorého by sme poskytovali kompenzácie alebo odmeny tvorcom a zároveň by sme zabezpečovali plný prístup v rovnakom čase myslím si, že po 50 rokoch by potom už vlastne vypršalo e, duševné vlastníctvo a ktokoľvek, kto by e, to chcel e, vytlačiť na základe zákona o Kavkovi, by to mohol tak spraviť. Čiže akým spôsobom by sme dokázali vytvoriť takúto schému? Máme tu v podstate tie dve strany, ktoré musíme zmieriť. Boris, Polsko, nech sa páči. Samozrejme, že po priemyselnej revolúcii prišlo k internetovej revolúcii a toto zo sebou prináša ďaleko väčší obsah, ale prirodzene, že sú s tým spojené aj rizika, pokiaľ ide rôzne záležitosti. Ako ste povedali, ide o riziko monopolov, ide o riziko toho, že internet sa stane globálnym trhom, k tomu, že sa do tohto rozvíjú nie a Myslím si, že tá úloha verejných médií je mimoriadne dôležitá a to by sme nemali prehliadať. Ja som presvedčený, že Európa by skutočne mohla nejakým spôsobom sa rozvíjať ďalej, hlavne pokiaľ ide napríklad o verejnú televíziu, pretože internet nepozná nejakých hraníc. A plusom tohto internetu je tá sloboda a inovácie, pretože všetky tieto inovatívne záležitosti sa veľmi dynamicky rozvíjajú bezhranične. Nie je možné to nejakým spôsobom obmedzovať. Nemôžu to robiť dnes už ani tí v podstate, ktorí to robili v minulosti. A myslím teraz aj na fiskálne záležitosti. Myslím si, že ten monopol nedominuje internetovému trhu. Dohovor z Bernu už 100 rokov vlastne chráni autorské práva. A to, o čom sa dnes hovorilo, to celkom jasne poukazuje, že neexistuje nejaký optimálny e, model rovnováhy. Neexistuje nejaká rovnováha medzi ochranou e, autorských práv a Eh, slobodou internetových užívateľov. Teraz myslím eh, na to tzv. music sharing, čiže zdieľanie hudby a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že musíme mať nejaký systém, kde bude možné chrániť práva autorov, kde autory skutočne budú môcť dostať zaplatené za svoju prácu, ale súčasne užívateľia internetu musia vedieť, že nemôžu porušovať tieto autorské práva. Ja si naozaj myslím, že takýto systém musíme jednoducho e, rozvinúť, ktorý bude akceptovateľný pre všetky strany. Samozrejme, že chceme in internetových užívateľov e, k tomuto povzbudzovať, ale ak sa tieto veci nerozpracujú ďalej, bude tam aj istý tlak zo strany verejnosti a potom to bude znamenať, že vlastne sa budú takéto veci využívať bez zaplatenia. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Ja si naozaj myslím, že táto téma dnešného e, vypočutia, to sú témy samozrejme, ktoré e, sa e, prediskutovávajú aj e, v e, vo výbore pre výskum, pre vedu a tak ďalej. Ja by som vás chcela požiadať, aby sme sa naozaj obmedzili na tú tému, ktorá je témou dneška a nie na témy autorských práv a tak ďalej, pretože v rámci tohto legislatívneho obdobia o tom ešte budeme veľmi často diskutovať. Chcela by som požiadať obi dvoch eh, našich eh, rečníkov, aj eh, pani Videman, aj pána Joel Žanieho, aby proste odpovedali na tieto pripomienky, ktoré tu odzneli. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcela povedať, dať niečo k open access, k otvorenému prístupu. To je vlastne tá téma, o ktorej ste hovorili. Toto je princíp, ktorý nie je e, v konflikte e, s autorskými právami. Práve naopak je tu istá možnosť, respektíve sme presvedčení, že tie práva, ktoré vznikli a ten obsah, e, ktorý v podstate je vyprodukovaný a to, prostredníctvom, tak povediať, z verejných zdrojov, že to by naozaj malo byť dostupné. Ale samozrejme, že tá politika, e, ktorá práve e, v súvislosti s týmto vypočutím by sa mala vypracovať, je mimoriadne dôležitá, pretože sú isté obsahy, ktoré nie je možné, tak povediať, zhodnotiť v rámci internetu, a že je možné v podstate dať e, k istým obsahom vlastne všeobecný prístup, ale to niečo stojí. A tento, ak štát napríklad tieto náklady prevzal na seba, a pokiaľ ide o obsahy, ktoré e, nie sú spojené s nejakými nákladmi, to je celkom jasné, ale za istých podmienok samozrejme by mal byť e, prístup k takýmto obsahom a nemalo by to nejakým spôsobom poršovať samozrejme autorské práva. To sú veci, o ktorých hovoril aj tretí rečník. A síce e, tu ide o úlohu práve takýchto verejných e, prostriedkov. UNESCO vždy hovorilo a pokiaľ ide o e, dohovor o kultúrnej rozmanitosti UNESCO, ten jasne počerkuje, že vlastne internet by mal byť e, dostupný každému. Čiže aj toto je veľmi dôležitá politika v spojení s tým, že okrem samotných takýchto obchodných modelov, ktoré samozrejme nechceme nejakým spôsobom vlastne e, z tohto vyčleniť, respektíve nechceme povedať, že to je proste diablové dielo, ale sme presvedčení, že sú veci, ktoré sú veľmi dôležité pre vzdelávanie, že toto by mali byť veci, ktoré by mali byť dostupné. To sú samozrejme e, komplementárne politiky a tento výbor by samozrejme mal uvažovať aj o takých veciach, ako je digitálna knižnica, o projekte Európeána a mal by si položiť otázku, že aké vlastne ciele chce EU sledovať. Ako majú vyzerať tieto obsahy v tej verejnej sfére, ktoré by mali byť dostupné a ktoré by v podstate sa nemali vytvárať len z hľadiska tej digitálnej agendy a komerčného zhodnotenia. Chcela by som veľmi rada odpovedať na túto otázku, že by v tomto malo byť jas, všetko jasné a som presvedčená, že v priebehu 15-20 rokov zažijeme veľmi dynamický a ďalší rozvoj v oblasti internetu. Ale v súčasnosti je tu istá tendencia, ktorá sa zosilňuje a teraz sa viac menej materializuje, že cez tú tzv. sieťovú ekonomiku respektíve prostredníctvom takýchto ekonomických um, zhodnotení, respektíve um, využívania v proste tej veľkosti na uh, to, aby sa náklady znižovali. To sú veci nielen, ktoré sa týkajú istých um, hospodárskych modelov a zhodnotenia trhu, ale že toto by mohlo zasahovať v podstate aj do, tak povediac, dostupnosti, respektíve slobody prejavu, slobody tlače a tak ďalej. A isté vnútorné normy by toto malo splňať. A dúfame samozrejme, že tomu tak bude. A toto je veľmi dôležitá téma, hlavne pokiaľ ide o slobodu tlače. Toto je samozrejme nový jav a musíme to brať do úvahy a aj trošku uvažovať o tom, že akú zodpovednosť vlastne nesie Európa v tejto oblasti. A chcela by som to potom ešte prepojiť s tým, čo, o čom hovoril práv, pán profesor Jean Ženany, že máme v Európe v podstate celý rad um, politik, ktoré poukazujú na to, kde sa, ktorým smerom sa bude svet ďalej vyvíjať a pokiaľ ide o kultúrnu rozmanitosť a kultúrne e, diela a dedičstvo, to si myslím, že je to model, ktorý nám má čo ponúknuť. Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor Jean Jeanne. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Tak, ako ste povedali, aj ja mám pocit, že by to bola e, slepá ulička, keby sme sa vlastne začali nejakými e, právnymi otázkami teraz zaoberať na vlastne na autorské právo pretože je naozaj veľmi dôležité, aby sme o týchto témach neustále premýšľali, aby sme to mali na pamäti. A ako historik som bol prekvapený tým, ako relevantné tieto debaty boli aj uprostred 19. storočia, najmä v porovnaní s tým, čo sa deje dnes. Boli tu akési dve základné filozofické školy a museli sme nájsť akýsi spokojný stred. Niektorí ľudia hovorili, že sme, že sme v tom smere nemohli e, urobiť, že nemohli by sme urobiť nič bez toho, čo by, aby sme použili to, čo už je. E, socialisti hovoria, že všetko je malo byť e, slobodné a liberálna tendencia je taká, že ako tvorca diela by ste mali mať profit z toho, čo ste vytvorili a zisky. Takže naozaj treba nájsť akúsi rovnováhu v rámci tohoto procesu. mali by sme vytvoriť priestor preto, aby sme dokázali napredovať aspoň počas istého obdobia. Je to naozaj veľmi zaujímavé. Kto si povedal, že že v, v, bolo by veľmi ťažké vytvoriť zákon a prakticky by bolo naozaj nemožné implementovať takýto zákon a takúto legislatívu. Ale v každom prípade to bolo možné v konečnom dôsledku a to práve prostredníctvom Bernského dohovoru Takže sú tu isté e, riešenia, ktoré sú možné. dôvod, prečo to spomínam, je ten, že to je naozaj pomerne relatívne. Dnes kreatívni ľudia musia e, byť schopní e, zarobiť si na živobytie. Ak to neurobia prostredníctvom copyrightu, ako to dosiahnu? Ak budú veľmi bohatí, tak dobré pre nich. A čo tí chudobní, tí by mohli dostávať peniaze od štátu alebo od akýchsi sponzorov, od mecenášov umenia. Ale to je len čiastočné riešenie toto je téma, ktorá zahrňa nás všetkých. Nemali by sme sa nechať znechutiť eh, týmto procesom. Sú tu akési um, možnosti mikropladieb, um, ehm, mikrofinancovania. Samozrejme, ľudia eh, budú vždy vedieť nachádzať cesty, ako obchádzať takéto zákony, ale to ešte stále neznamená, že by sme to mali vzdať. Myslím si, že postupne postupne sa nám podarí dosiahnuť akýsi e, monetárny orgán, niečo podobne, ako vidíte aj vo filmoch s Gay Cooperom, je to vlastne akýsi, aký, on tam vystupuje ako šerif a vlastne postupne a postupne po malých krokoch dosiahneme to, že veci budú začnú fungovať. Budeme tu mať eh, postavy akýchsi ombudsmanov, ktorí budú zabezpečovať to, že veci sú spravené, správ, veci sú eh, zafinancované správnym spôsobom. Sú tu samozrejme aj kultúrne figúry, figúry ako novinári, ako eh, knihovníci, učitelia a tak ďalej, ktorí sú v tom prvom rade, keď hovoríme o propagácii kultúry a podporovaní kultúry a samozrejme univerzity sú v stredobode tohoto všetkého, ale potrebujeme eh, autorské právo. Univerzity musia dokázať platiť eh, autorské práva rovnako. Keď eh, som vás počúval, tak som sa v mysli vrátil naspäť k niektorým radioreláciám alebo rozhlasovým reláciám, ktoré som robil na Sorbone. už vtedy e, to bol akýsi prístup, na ktorým sme rozmýšľali. Už vtedy sme vlastne rozmýšľali, že budeme používať um, vlastne uh, rozhlas pre študentov a že sme navrhovali to, aby študenti chodili, um, nemuseli chodiť do tried, zostali by len v posteli a internet nám ako si ponúka čosi podobné. Dobre, a teraz dve minúty pre komisiu. Nech sa páči, pán Sakety, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem pekne za túto mimoriadne zaujímavú diskusiu. A dnes ráno mi bolo spomenuté, že tu existujú rizika, hrozby a príležitosti, ktoré sú spojené s využívaním nových technológií. Myslím si, alebo teda komisia si myslí, že ten správny e, krok by bol smerom k minimalizovaniu hrozieb a maximalizovaniu e, možnosti a to je práve e, gramotnosť, predovšetkým mediálna gramotnosť v tomto smere. Len pár slov na margo aktivít komisie v tejto oblasti. Myslím si, že to je komplementárne s tými témami, ktoré boli prediskutované dnes. Prvá úloha alebo prvá výzva pre komisiu pred 4 alebo 5 rokmi, keď sme začali preskúmavať túto oblasť, bolo práve vytvoriť spoločnú definíciu. A práve s pomocou skupiny expertov sme dospeli k spoločnej európskej definícii toho, čo je mediálna gramotnosť a vychádza z troch základných prvkov a z troch základných zručností. V prvom rade je to zručnosť pristupovať a využívať tieto médiá. Po druhé, je to schopnosť kriticky hodnotiť obsah, ktorý ponúkajú médiá. Po tretie, čo je naozaj veľmi dôležité, a to je schopnosť komunikovať a používať médiá kreatívnym a aktívnym spôsobom. Samozrejme, a myslíme si, že mediálna gramotnosť sa týka všetkých médií, vrátane televízie, filmu, náhradnej hudby, printových médií, internetu a ďalších nových komunikačných digitálnych technológií. A dnes si myslíme, že mediálna gramotnosť je veľmi dôležitý faktor pre aktívne občianstvo. Ale mediálna gramotnosť eh, zohráva dôležitú a kľúčovú úlohu aj pri vzťahu s, európskou, s európskym kultúrnym dedičstvom a pri kultúrnej identite. Eh, mediálne gramotní ľudia dokážu, eh, dokážu príjmať lepšie informované rozhodnutia to isté platí aj pre kultúrny obsah. Takže občania dokážu mať vyššiu mieru slobody, keďže majú nástroje, ktoré im umožňujú vyberať si, čo chcú vidieť a zároveň dokážu lepšie posudzovať dopady svojich rozhodnutí v takýchto situáciách. A myslíme si, že to je naozaj mimoriadne dôležité pre Európu a európsku kultúru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Pérez Pereira, Ďakujem pekne, pani predsednička. Mikrofón, bohužiaľ, nemáme. Ešte raz ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať tomuto výboru a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohoto verejného vypočutia. E, čo sa týka témy digitálnej agendy pre Európu, ktorá bola schválená komisiou 29. mája 2010, táto digitálna agenda obsahuje pomerne veľký počet krokov a záverečných cieľov, tak aby sme dokázali vyťahnuť Európu z cyklu krízy. Tie aktivity a kroky sú rozdelené do 7 odsekov. Jeden z nich Jeden z nich sa týka práve aj e, toho, čo spomínal môj predrečník a e, spočíva to v oblasti zvyšovania, posilňovania kapacity a digitálnej inklúzie. Inými slovami, e, navrhujeme tu vlastne zahrnúť aj elektronickú výučbu do národných politík smerom k modernizácii výučbových procesov a učenia. E, ďalšia, ďalší z krokov, ktorý sa nachádza v digitálnej agende pre Európu, je dosiahnuť maximálne zisky a benefity pre spoločnosť, a to z aplikácie informačno-komunikačných technológií. A to zahrňa práve aj rozvoj Európeány. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dávame slovo španielskému predsedníctvu. Pán González Vega, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani poslanci, dámy poslankyne, profesori, doktori. Bolo to naozaj čest vystúpiť um, opäť na tomto výbore pre kultúru, vzdelávanie a mládež um, v mene španielského predsedníctva sme veľmi radi, že môžeme reagovať aj na tému dnešného rokovania. Všetky inštitúcie Európskej únie si veľmi vysoko uvedomujú e, dôležitosť a citlivosť tých tém, ktoré sú tu prediskutované a e, Myslím si, že aj dokument, ktorý ste nedávno schválili ohľadom riadenia správy internetu, to je naozaj pomerne dôležitý prvok a dôležitá legislatíva, ktorá umožňuje lepšie kontrolovať využívanie obsahu a celkový rozsah obsahu. A tie témy, ktoré nás predovšetkým trápia, um, ako naše predsedníctvo, ale aj ďalších, naznačilo to už české predsedníctvo počas minulého roka v maji 2009, a práve toto predsedníctvo schvalovalo dokument, ktorý e, bol spojený s oblasťou tvorby strategického dokumenta, dokumentu v oblasti vzdelávania do roku 2020. Tam bolo predovšetkým otázka efektívnosti vzdelávania, potom to bola aj otázka posilnenia inovácie a kreativity. A práve to je veľmi dôležité. O tom sme veľakrát hovorili. Musíme hovoriť nielen o jazykových kompetenciách vo vzdelanej časti populácie, ale musíme hovoriť aj zároveň aj o prístupe k novým technológiám, informačno-komunikačným technológiám a predovšetkým internetu. A práve v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme e, v rámci tohoto, e, v rámci tohoto dokumentu strategického plánu e, počas svojho predsedníctva sme aj my prispeli niektorými závermi, ktoré v každom prípade berú do úvahy práve tento rozmer a tieto závery. Dovolte mi pripomenúť, že 26. mája e, sme verejne schvalovali tieto závery a tie sa týkajú aj oblasti sociálneho rozvoja, vzdelávania, internacionalizácia e, inštitúcií vyššieho vzdelávania a zároveň sme sa snažili vlastne posilniť e, možnosť zvyšovania zamestnanosti a predovšetkým zvyšovať celkové zvládanie jazykových zručností, ale aj informačno-komunikačných technológií, tak aby sme zvyšovali zamestnanosť a zároveň úroveň zamestnanosti a kultúru zamestnanosti. Ehm, práve preto chcem povedať, že aj dnes večer ehm, bude opäť ehm, možnosť zdôrazniť dôležitosť týchto tém. Naše predsedníctvo sa bude venovať tejto téme na vysokej úrovni. Budeme hovoriť o digitálnej agende, budeme rovnako hovoriť aj o otázke jazykovej, jazykového zvládania. Myslím si, že belgické predsedníctvo, ktoré po nás nasleduje, má osobitnú tému, ktorá je zameraná konkrétnym špe- spôsobom na digitálne zručnosti a digitálne schopnosti a plánujú sa tomu podrobne venovať. Ďakujem pekne. A teraz ešte španielská, e, zastupca Španielského ministerstva kultúry. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno vám všetkým. Budem veľmi stručná, len preto, aby som doplnila tú víziu, ktorá e, bola už načernutá počas dnešného stretnutia a zároveň na ohľadom tých aspektov, ktorých sme sa venovali počas e, nášho predsedníctva na úrovni rady v oblasti kultúry, ale zároveň aj v oblasti audiovizuálneho obsahu. V tomto duchu by som vám chcela povedať, že na úrovni rady máme naozaj úplný súlad a úplný súhlas s tým, čo robí parlament aj s tým, čo tu dnes zaznelo. A jedna z takých našich najdôležitejších úloh, a to sú zdieľané úlohy, ktoré máme s parlamentom, a v tomto smere to bolo práve vlastne napredovanie v nových projektoch, ktoré považujeme za kľúčové. A um, už od tých prvých krokov sme ich považovali za kľúčové, ako sme si mohli vypočuť aj pri predchádzajúcom rečníkovi. A to boli práve otázky toho, ako konsolidovať, ako um, posunúť ďalej projekt Európeány. Dokázali sme vytvoriť závery rady, ktoré boli schválené 10. Um, mája, ktoré zdôrazňujú, Ehm, práve to, že aby sme dosiahli ehm, tento cieľ, musíme sa sami spýtať, akú Európanu chceme. A zároveň, aké sú tie základné kľúčové charakteristiky, ktoré by tento projekt mal splňať. Jeden z týchto aspektov, kľúčových aspektov, ktorý považujeme Ehm, je ehm, zvýšenie digitálneho obsahu. A to je práve kompromis a záväzok, ktorý všetky členské štáty musia e, reálne e, dosiahnuť, a to ako cieľ a súčasť svojich kultúrnych politik. A to musí byť doplnené aj zároveň ehm, príspevkom kultúrnych inštitúcií, ktoré sú práve tie, ktoré budú v konečnom dôsledku reálne naplňať ten projekt Európány. Myslím si, že vo všetkých témach by sme našli súlad medzi tým, čo zaznelo aj tu možnosti internetu umožňujú neuveriteľné interakcie a zároveň aj živé živé prežívanie obsahu. A to je práve niečo, čo dáva nové horizonty projektu Európeána. Rovnako sa to týka aj um, jazykovej bohatosti, ktorú musíme rešpektovať a musíme zvyšovať celkové povedomie a zároveň aj uh, celkovú znalosť o tomto projekte tak, aby sme to dokázali rozšíriť aj do nových oblastí a samozrejme, aby sme dokázali tento projekt aj spojiť s niektorými kľúčovými cieľmi, ktoré tu boli spomenuté. A to je predovšetkým vzdelávanie, kultúra ako nástroj vzdelávania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som... Ďakujem. Ja by som uzavrela toto vypočutie. Ďakujem odborníkom, že prišli a za ich úsilie a to, že nám svoje názory predostreli v takom krátkom časovom rámci. Vieme, ako veľmi vám leží na srdci táto téma sú tu ľudia, ktorí sú ochotní využiť vaše poznatky a parlament bude aktívny tam, kde je potreba konať. Nie je to nerelevantné, že sú tu zástupcovia rady, pretože aj oni môžu prijať rozhodnutia a je na nich veľa závisí a dúfam, že čo sa týka Európeány, rada sa pokusí doma implementovať všetko, čo sa zhodne, že v spoločných rozprávach sa má aplikovať, implementovať, pretože všetci tu máme deti a vnúčata. Veľmi pekne ďakujem, keďže som tu sama. E, nemôžem si s vami potriasť rukou, keď budete odchádzať z miestnosti, ale všetkým vám želám šťastnú cestu domov a teším sa na, na budúce.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 Pretože my si myslím, že by sme mali mať aj priestor na diskusiu, pokiaľ ide o budúcnosť verejnoprávneho vysielania v digitálnej ére. O to presne dnes ide a k tejto téme samozrejme patrí veľmi veľa rôznych aspektov. A prirodzene, že tie nenájdete e, všade v tomto pracovnom dokumente, a v záveroch my sa musíme samozrejme koncentrovať aj na to, čo nám v podstate chcú naznačiť ostatní. Napríklad sociálne médiá tam nie sú zapracované, nie je tam zapracované prepojenie e, na žurnalizmus a tak ďalej. To sú aspekty, ktoré bohužiaľ nie sú v tomto materiáli a mali by sme sa asi nás sústredovať aj na to, že o čo tam vlastne ide. A síce ide o verejnoprávne vysielanie v digitálnom čase práce. A samozrejme, že sme dostali veľmi veľa rôznych reakcií zo strany verejnoprávneho rozhlasu, ale aj zo strany tlače a to sme si samozrejme vypočuli. A práve preto v podstate ide o pracovný e, dokument. To je dokument, na ktorom sa pracuje. Môže sa ďalej rozvíjať a pokiaľ ide o nás, samozrejme, my to považujeme za návrh a práve z toho dôvodu v podstate by sme chceli ešte ďalšie príspevky predložiť, ktoré budú vlastne ďalším rozpracovaním takéhoto návrhu. A je to samozrejme dosť veľa práce, pokiaľ ide o Európsku úniu. Celkom dobre to vyzerá v nadväznosti na verejnoprávne vysielanie a sme celkom spokojní s e, tým oznámením, s oznámením komisie, ktoré e, sme dostali minulý rok, pokiaľ ide o e, štátnu pomoc v nadväznosti na verejnoprávne vysielanie. A ja som presvedčený v podstate, že vo východnej časti Európy trošku sa eh, toto potlačilo do pozadia, pretože v podstate eh, sa tieto veci dosť politizovali. Eh, stále sa tvrdí, že nie je dostatok finančných prostriedkov, ale častokrát v podstate tieto veci sa len začínajú v podstate budovať. To znamená, že je potrebné aj tieto otázky zapracovať do textu tohto dokumentu a nie je to veľmi jednoduché. Ja ako spravodajca, ja som sa jednoducho rozhodol, že nevyužijem túto možnosť e, konkrétne uviezť mená a zahambiť istých, e, isté subjekty, pretože ja si naozaj myslím v podstate, že nie je dobré hovoriť konkrétne o nejakých regiónoch alebo o nejakých subjektoch, pretože to by nič dobré so sebou neprinieslo, pretože som sa, preto som sa jednoducho rozhodol, pretože touto cestou sa nevydám, pretože ja veľmi dobre viem, že nie sú jednoducho také pravidlá, ktoré by naozaj vyhovovali každému a preto musíme zvoliť diferencovaný prístup, aby sme v podstate dali možnosť každému. V tejto správe je celkom dôležité to, aký vzťah vlastne existuje medzi verejnoprávnym vysielaním a, tlačenými médiami na strane druhej, pretože častokrát si myslia ľudia, že verejnoprávne vysielanie je vlastne takou nečestnou konkurenciou a potom máte vlastne dostupné internetové médiá, a aj komisia a Európska rada v podstate minulý rok sa zamýšľala nad tým, že ako môžeme v podstate v tejto oblasti konať, ako môžeme prispieť k tomu, aby sa prekonali isté rozdiely. Aj zo strany aktérov samozrejme odznieli veľmi konkrétne pripomienky a z toho dôvodu v podstate sme aj formulovali isté podmenujúce návrhy. podstate ide aj o európske audiovizuálne um, stredisko a my sme hovorili, že v Štrasburgu by malo takéto stredisko prevziať kontrolnú funkciu. Takže chcel by som to celkom jasne vyjadriť, ale teraz sa obraciam samozrejme aj na ektorov, ktorí tu stoj, sedia v tejto sále. A samozrejme, že Eh, pokiaľ ide o členské štáty, členské štáty samozrejme majú takisto eh, istú eh, kontrolnú úlohu a prirodzene, že musia brať túto úlohu naozaj vážne. My by sme chceli v podstate, aby toto dozorné stredisko v Štrásburgu vlastne dozeralo na to, aby všet, všetci členovia Európskej rady sa pridržiavali rozhodnutí, ktoré padli na úrovni Európskej rady. Európskej... Predovšetkým tu ide o nezávislosť e, týchto redakcií, pokiaľ ide o verejnoprávne vysielanie, potom e, o to, aby mali e, dlhodobé financovanie, to je veľmi dôležité, pretože ak e, sa to musí znovu a znovu každoročne v podstate odhlasovávať v parlamente, potom vlastne takéto, takáto verejnoprávna inštitúcia e, sotva môže v podstate rozprávať o tom, že je naozaj nezávislá. A teraz sa dostávam k záverom, k niektorým ešte pripomienkam, pokiaľ ide o tento návrh záverov, pretože tu ide samozrejme aj o celkom jasnú transparentnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo. Tam sme si vypočuli veľmi veľa pripomienok a v nadväznosti na tých aktérov, ktorí v podstate fungujú v rámci súkromných televíznych staníc a tak ďalej. A hovorili nám, o tom, že nebudeme môcť dosiahnuť nejakú väčšinu v nadväznosti na hlasovanie v Európskom parlamente, že je potrebné zaviesť do tohto istú rovnováhu v poriadku, tak tým pádom by som tú loptu vykopol e, smerom na komisiu, pretože komisia v roku 2007 a 2008 v podstate predložila istý návrh a dúfame, že e, komisia bude ďalej pokračovať v tejto práci, pokiaľ ide o médiá. Táto štúdia samozrejme nestačí a chceli by sme požiadať komisiu, tak ako to vtedy bolo slúbené, aby reagovala na tú štúdiu, ktorá bola vypracovaná na základe ich uh, objednávky. A cieľom by malo byť v podstate to, aby sa tieto vlastnícke e, vzťahy privátnych e, subjektov stransparentnili, aby to bolo jasné kto čo vlastní. Chcel by som v podstate samozrejme ešte reagovať aj na to, čo povedia vaši, moji kolegovia, takže um, asi by sme im mali dať slovo. Pán Kirkov. Veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať pánovi Beletovi za ťažkú prácu na tejto správe. Myslím si, že veľa z toho, čo pripravili, naozaj veľmi pozitívne. Ale samozrejme, e, sústredenie tejto správy je predovšetkým na verejných vysielateľov. Ale keď sa pozrieme napríklad aj na duálny systém, tak musíme si uvedomiť, že sú tu aj vzťahy medzi verejnoprávnymi a komerčnými vysielateľmi. Ale zároveň musíme pochopiť aj ťažkosti e, tej druhej kategórie. Takže e, veľmi stručne by som chcel iba odkázať na kombináciu bodu 11 a úvodného ustanovenia K, ktoré v podstate počerkujú e, tie základné život ohrozujúce problémy e, finančné a politické, ktoré e, dopadajú na komerčných, na verejnoprávnych vysielateľov. Myslím si, že čo sa týka týchto život ohrozujúcich problémov, sme v ekonomickej situácii a práve v tomto smere máme aj regulačný rámec, ktorý v podstate poskytuje e, alebo vytvára rovnaké problémy aj pre komerčných vysielateľov. A ak máme mať teda silný duálny systém, tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme si osvojili práve e, ten efekt toho, o čom tu v podstate hovoríme. E, a to, o, to, o čo spomínajú aj samotní komerční vysielateľia. Chcem iba odkázať na bod 3 tu naznačuje sa tu, že fragmentácia publika je sama o, seba, o sebe pomerne negatívnou vecou. Um, to je jedna z tých oblastí, s ktorými nebudem súhlasiť. Myslím si, že fragmentácia jeden z tých pojmov, ktoré, ktoré môžeme použiť, je, že to je otázka výberu. A prečo výberu? Je to otázka výberu pre tých, ktorí chcú pozerať televíziu. V Spojenom kráľovství satelitná televízia um, začala veľmi pomaly, ale teraz uh, viedla uh, skutočnej inovácii, technickej inovácii a takisto aj programovej inovácii, napríklad pokrytie športových podujatí, um, zábavy, ale aj iných eh, programov sú oveľa širšie. Rovnako v rámci internetovej, internetových služieb eh, verejní poskytovateľe sa snažia obmedziť svoje programy, pretože vidia, že je veľmi náročné bojovať o podiel na sledovanosti s komerčnými televíziami. A eh, vidíme, že stále e, väčší počet divákov e, vlastne vstupuje do hory. E, myslím si, že to je veľmi citlivá rovnováha, ale v konečnom dôsledku by mali mať občania slobodu výberu. Tu v Bruseli som prekvapený, že v jednotlivých komunách poskytovateľia televíznych služieb nedokážu navzájom súťažiť Ehm, musíte si kúpiť vlastne predplate, predplatenie televíznych služieb od jedného poskytovateľa, nemáte voľbu. A to mi príde ako čosi, čo je úplne proti záujmom divákov. A zároveň je to aj proti záujmom a podnikateľov ako takých. Ja viem, pretože ja, ale rovnako ako aj my všetci ostatní, e, sme mali prístup k stovkám televíznych kanálov. Musím vám povedať, že možno som už trochu saromodný, ale ja považujem veľmi veľa toho materiálu na týchto 100, stovkách kanálov za absolútne zlý. Ale na druhej strane si nemyslím, že to je adekvátna výhovorka preto, aby niekto mohol zúžiť ten výber, ktorý je k dispozícii. Práve naopak. Myslím si, že musíme ľuďom napomáhať, aby mali jednak z komerčného, ale aj z verejnovysielateľského zázemia, aby poskytovali dobré služby a zároveň, aby oni sami hľadali publikum, E, sú tu, e, je tu publikum vrátane starých jeduškov, ako som ja. A určite niektoré programy budú úspešné, e, ak ale budú poskytované v širokom a veľmi konkurenčnom prostredí. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Kirkhope. Pani Kamajvet, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi pekne ďakujem Ivovi Beletovi, pretože ja som naozaj presvedčená, že táto správa, ktorú máme pred sebou, že je to veľmi dobrým základom, o ktorom môžeme ďalej diskutovať. aspoň z môjho hľadiska je tam potrebné spraviť len niekoľko pozmenujúcich ehm, úprav pretože naozaj je veľmi e, jasné, o čo tu vlastne ide. Tá problematika, v ktorej sa budeme musieť zaoberať, a e, na mňa sa už obracali mnohí kolegovia a kolegyne. Samozrejme, že tam ide v podstate o členské štáty a že by sme sa mali v podstate poradiť o tom, ako v tej globálnej uh, forme by sme uh, to mali v podstate akceptovať, pretože veľmi dobre vieme, že tu existujú isté problémy v Európe a mali by sme isté problémy riešiť a poskytnúť isté e, riešenia. Ja by som sa chcela zasadiť e, za zjednodušenie, pokiaľ ide o ten bod 6, pretože myslím si, že e, komisia v podstate je za oznámenie, ale to oznámenie v nadväznosti na rozhlasové vysielanie vyzerá tak, ako vyzerá. A ja si myslím, že um, parlament mal veľké problémy pri prvom čítaní tohto oznámenia, preto si je potrebné dodatočne položiť ešte aj otázku, že či je rozumné, že komisia vlastne, pokiaľ ide o takéto oznámenie, že vlastne prostredníctvom oznámenia nastoluje isté právne záležitosti, právne povinnosti. A ja si naozaj myslím, že by sme mali vlastne túto formuláciu trošku e, vybrúsiť, e, pretože tam by nemalo byť len o oznáme, nemalo by byť ísť o oznámenie, a, pretože v o oznámenie v oznámení by mali byť veci trošku iným spôsobom formulované, ale každopádne je to dobrý základ a budeme sa snažiť vlastne dospieť k rozumnej rovnováhe, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o také problémy v členských štátoch, kde sa snažia v podstate verejnoprávne vysielanie nejakým spôsobom odstaviť a tak ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem a ja by som chcela osobne povedať pánovi Beletovi, že pokiaľ ide o ten bod 6, s tým nie som zatiaľ spokojná. Ja si naozaj myslím, že by sme mali v podstate isté iné e, znenie presadiť, ale pokiaľ ide o e, smernicu o televíznom vysielaní a rozhlasovom vysielaní. Naozaj si myslíme, že e, pokiaľ ide o týchto verejnoprávnych vysielateľov, že oni by v podstate sa mali obierať o relevantné platformy a doteraz to tak nebolo. To by každopádne jednoducho malo byť zapracované do bodu 6 a to isté tá týka aj o e, aj um, úvodného ustanovenia M pokiaľ ide o toto observatórium um, v Štrásburgu, tam sa spravila naozaj veľmi, uh, veľmi veľa práce. Ale trošku priateľskejšie by sme uh, to mali naformulovať, lebo tam je hovorili monitorovanie a tak ďalej. Uh, na mňa to pôsobí tak, ako keby mali mať nejaké veľké kladivo v podstate v ruke a búchať s ním. Uh, a poskytovať potrebné zdroje na zber údajov a vykonávať výskum v nadväznosti na to, že akým spôsobom to jednotlivé členské štáty uplatňujú. Ja si myslím, že by sme to mali trošičku zdvorilejšie naformulovať, pokiaľ ide o tento návrh. Takže pán Boris a potom pán Lockerhart. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ďakujem eh, pánovi eh, Beletovi za to, že hovorí o objektívnosti eh, verejnoprávnych eh, médií, pretože bohužiaľ, hlavne v strednej a východnej Európe, my máme veľmi opačné skúsenosti s eh, nadväznosti na toto záležitosť. Pokiaľ ide o toto kontrolné mm, observatórium a pozorovacie stredisko v Štrasburgu, Myslím si, že by sme mali naozaj veľmi veľa pozornosti venovať práve týmto verejnoprávnym a mm, vysielacím subjektom. Mali by sme sa zamýšľať aj nad tým, že či skutočne sú objektívne, alebo či nie sú. A samozrejme, že v Polsku, ale aj v iných krajinách tieto verejnoprávne médiá obyčajne ovládla nejaká politická strana a potom k ostatným sa stávali, stávali veľmi negatívne v nadväznosti na iné politické subjekty. A naozaj si myslím, že by bolo dobre, keby sa v podstate takéto observatórium zaoberalo aj takýmito otázkami. Druhá otázka sa týka znovu o tejto správy pána Ivo Beleta. A chcem sa opýtať, že či by nemali byť e, zaviazané k tomu, aby v podstate do istého percenta naozaj vysielali v Európe e, vypracované, vyprodukované programy, a aby sa zaoberali európskymi otázkami, pretože zatiaľ v podstate Európska komisia má s členskými štátmi podpísané protokoly, z ktorých vychádza, že európska produkcia nemusí mať 50 e, európskeho kapitálu, ale len 35 A to je veľké ohrozenie, pretože India, Čína môže teraz využiť túto medzeru v našej e, legislatíve a vypracovať e, tak povediať, európsky program, ktorý e, bude pokrytý len z 35 európskym kapitálom. To znamená, že vlastne táto zahraničná produkcia sa vlastne môže robiť mimo Európy a to je veľmi veľké riziko a musíme to zdôrazniť práve v tom, tejto oblasti. Uh, k tomuto máme ešte aj e, dodatočné informácie. Máme ešte prihlásených 5 rečníkov. Prosím vás, každý z vás jednu minútu. Nie od Adama a Evy, ale skutočne e, len to, čo je dôležité. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rovnako ja by som chcela poďakovať spravodajcovi e, za jeho konštruktívny prístup v tejto téme, ktorá je dôležitá pre mnohých ľudí. Bolo to eh, spomenuté spravodajcom, že verejnoprávne médiá, nezávislé médiá, pluralistické médiá sú pilierom demokracie a myslím si, že to je veľmi dôležité, rovnako aj vo vzťahu k tomu, čo hovoril kolega Kirchhoff. Široká varieta eh, prístupných informácií mala byť voľba pre občanov, nemala by to ovplyvňovať vláda alebo nejaká nespravodlivá hospodárska súťaž. Ehm, priznali sme, že členské štáty sa s tým vyspredávajú rôzne, ale ja sa naozaj obávam toho, ako implementovať štandardy, pretože správa na jednej strane uznáva v bode H, že tradičné hranice v mediálnom sektore nemôžu byť udržané v, v prostredí online, čo naozaj je pravda. A som presvedčená, že by tu mali byť akési európske štandardy a Ehm, to sme nazvali ako klská, klská cestička. Je to veľmi citlivá téma, ale akým spôsobom sa tomu chceme venovať v, napríklad pri kandidátskych krajinách, keď tie nedokážu zachovať minimálny štandard verejnoprávnych médií. To je naozaj veľmi dôležité. Ehm, v podstate sa už dostávame na okraj filozofickej debaty, ktoré sa chcem vyhnúť, ale toto je niečo, čo by som rada povedala. E, fungovanie verejnoprávnych médií je veľmi dôležité a e, vlastne zohrávajú úlohu na viacerých platformách a práve preto je bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ako inovácie môžu byť stimulované a zároveň ako aj verejný záujem zo strany komerčných hráčov môže byť pokrytý a to vlastne podporuje spoluprácu medzi e, týmito. Rovnako by som sa chcela pozrieť na tému otvorených štandardov, keď hovoríme o online platformách pre verejných vysielateľov. A Rada by som sa ďalej pozrela aj na tému pôvodného obsahu a širokého pokrytia publika, keďže e, tu vidíme, že verejnoprávni vysielatelia by mali mať široký obsah, nielen špecifický a doplnkový obsah, tak aby dokázali pokryť naozaj široké publikum. Ďakujem pekne, pán Lokegard, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, to je len na to, aby som reagoval na diskusie k bodu 12 Všetci sme už túto diskusiu mali. Týkala sa mojej správy včera ohľadom observatória. Len otázka pre e, spravodajcu. Hovorili ste o monitoringu záväzkov. Ak by ste mohli byť možno k tomu špecifickejší, pretože keďže tá diskusia prebieha, e, možno by bolo dobre povedať si, ak, veľmi presne definovať, e, čo toto observatórium e, bude nás poskytovať, alebo vlastne čo presne máme merať. Takže to len, aby sme trochu túto tému, aby ste to, ak by ste túto tému trochu mohli rozviť. Ďakujem pekne, pani Ferhajen, jedna minúta. Chcela by som sa mu poďakovať spravodajcovi za túto veľmi rozsiahalú a mnohé veci pokrývajúcu správu. Ja si naozaj myslím, že to kráča správnym smerom a pokiaľ ide o tú tému, o ktorej hovoril môj kolega pán Lokehard, vlastne a, takéto stredisko, takéto observatórium, čo by malo vlastne sledovať. Ja si naozaj myslím, že by nemalo ísť o obsah, že je veľmi dôležité v podstate a, povedať jasne, že nie je dôležité vlastne kontrolovať to, že či niekto poskytuje objektívne alebo nie dostatočne objektívne obsahy, ale v podstate o to, že či sa pridržiava patričných e, e, noriem. Pretože samozrejme, že objektívne podávanie správ a neobjektívne podávanie správ, to v podstate podlieha niečomu úplne inému. Musíme si položiť otázku, že my, Európane, sa sami vlastne nevieme dohodnúť na tom, že čo je vlastne objektívne a čo nie je objektívne a toto by nemala byť jednoducho úloha, ktorú by takéto stredisko malo plniť. Pani Ebert, ja by som chcela v podstate povedať pánovi e, Beletovi, že mu je, som veľmi vďačná, ale že každopádne nejde o to, aby sa vlastne obsah takýchto uh, rozhlasových uh, vysielacích subjektov kontroloval, pretože samozrejme má byť úlohou, pokiaľ ide o kontrolu obsahu, to e, predsa spadá pod úplne iné orgány. Pretože ja si naozaj myslím, že obsah nemá e, právo kontrolovať takéto monitorovacie stredisko. Ale je to samozrejme otázka, ktorú si budeme musieť objasniť. Pán Stajanov, jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako, ako už bolo povedané, a podobne ja som presvedčený, že správa Iva Belata je veľmi dobrá. Chcel by som mu zablahopriať k jeho práci. No a v nadchádzajúcich dňoch, ešte pred koncom mesiaca, by som rád aby sme sa sústredili, by som bol rád, keby sme sa mohli sústrediť na otázku rovnosti rovnosti medzi verejnoprávnymi a súkromnými médiami, pretože podľa mňa to je jediný spôsob, ako zabezpečiť skutočnú demokraciu a pluralizmus. A ako dôkaz eh, ako dôkaz by som rád spomenul skutočnosť, že v roku 2009 približne 200 súkromných televíznych kanálov skrachovalo. To znamená, že približne 2000 mladých novinárov bolo prepustených. To je niečo, čo naozaj treba zobrať do úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A tým môžeme ukončiť diskusiu. Ivo, a ešte stále sa chce vyjadriť komisia. Pán Žoli, ale naozaj poprosím len jednu minútu. Pán Žoli, je tu? Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Návrh správy sa nám zdá byť vyrovnaný. Pokrýva duálny systém, tak ako existuje. Máme tu vlastne túto koexistenciu verejnoprávnych vysielateľov a súkromných e, spoločností. A prirodzene zohrávajú aj zohrávame aj istú úlohu v nadväznosti na týchto uh, verejnoprávnych vysielateľov v uh, digitálnej forme a hovorili sme o tom, že toto samozrejme musí pokrývať aj a legislatíva o štátnych dotáciách musí samozrejme byť jasne definovaná úloha takýchto verejných um, orgánov a tak ďalej. Prirodzene, že sme 1. júna už hovorili o otázke mandátu zo strany komisie pokiaľ ide o toto observatórium, ten mandát bol veľmi dôležitý a teraz prečo máme isté výhrady? Predovšetkým Európska únia nemá nejakú zodpovednosť v tejto oblasti. Protokol 21, ktorý je známejší ako Amsterdamský protokol, to je vlastne príloha k zmluve o Európskej únii a po druhé, pokiaľ ide o normy, ktoré sa majú monitorovať, to je niečo, čo by mala robiť e, Rada Európy a nie Európska únia. A tretí dôvod praktického charakteru je ten, že komisia jednoducho nemôže dať takýto mandát bez súhlasu členských štátov Rady Európy. Nie členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o takéto observatórium. Takže už sme naše výhrady 1. júna predostreli a myslím si, že pán spravodajca Belet pokryl všetky tie veci, ktoré sme vlastne my navrhovali. Ďakujeme vám, pani Lisa. Ivo, máš slovo teda ty. Nech sa páči, prosím ťa veľmi stručne. Chcel by som v podstate hovoriť aj o tom, o čom hovoril pán Kerkop, a pán Janoš a tak ďalej. Samozrejme, že je potrebné nájsť e, tú správnu rovnováhu a takisto v podstate, pokiaľ ide o e, toto digitálne prostredie, tá duálnosť je veľmi dôležitá a Hovorilo sa tu o niekoľkých bodoch, o veľmi ťažkej hospodárskej situácii súkromných e, subjektov, aj e, v nadväznosti na e, tlač digitálnu. Pán Kirkhoff hovoril, že hovoríme o fragmentovaní trhu že to má negatívne dôsledky, ale to neznamená samozrejme, že by sme chceli nejakým spôsobom ohraničiť možnosť výberu. V žiadnom prípade nie. A chceli by sme v podstate práve naopak podčiarknúť, že aký veľmi dôležitý je tento princíp subsidiarity pre členské štáty a celkom jasne v podstate by sme toto mali zohľadňovať. Na to si musíme dávať pozor. A potom je tam ešte tá záležitosť pod financovania, respektíve nedostatočných finančných zdrojov, to by sa dalo možno presnejšie formulovať. A pokiaľ ide o ten bod 6, pokiaľ ide o oznámenie v nadväznosti na štátnu e, pomoc alebo príspevky, respektíve v nadväznosti na oznámenie komisie, to by sme mohli trošku inak formulovať, pokiaľ ide o toto slovo implementovať. To slovo budeme možno musieť nahradiť nejakým iným slovom. Vieme si veľmi dobre predstaviť, že by to mohlo so sebou doniesť nejaké problémy. A pani Pak, vy ste hovorili o tzv. multiplatformách. A to čiastočne v podstate je už pod bodom 5. A možno, že by sme to mohli, a pokiaľ ide o ten bod, ktorý ste vyspomínali, a trošičku jasnejšie e, formulovať. A pokiaľ ide o pána Borisa, myslím si, že e, pokiaľ ide o to fórum, tak by sa to dalo v podstate tiež trošku presnejšie, jasnejšie formulovať. A pokiaľ ide o ten bod 9 alebo odsek 9. V nadväznosti na toto observatórium dostal som samozrejme veľmi veľa rôznych návrhov, aby sa to iným spôsobom v podstate naformulovalo a čo tým chceme predovšetkým dosiahnuť. Samozrejme, že nechceme jednoducho eh, obsah eh, v kontrolovať. E, nechceme, aby povedali, áno, toto bolo objektívne, toto nebolo objektívne, ale ak to takto chápete, tak je to falošná interpretácia. Takže budeme to musieť skutočne naformulovať trošku inak, pretože toto musia členské štáty v podstate plniť takúto úlohu každopádne. Ale pokiaľ ide o to nedostatočné financovanie, e, to je veľmi dôležité. Ale každopádne e, túto vec, e, to znamená obsah, to musia si kontrolovať samotné členské štáty. Tá deviatka tá je samozrejme dosť dôležitá, je to tzv. meký prístup, soft approach, ale budeme musieť samozrejme e, zodpovedať aj mnohé otázky, ktoré boli položené e, v posledných mesiacoch. A pokiaľ ide o tento bod 9. Chcel by som vás upozorniť na ten obsah, pretože tam bola jedna príloha, nie v, pri tomto dokumente, ale pri tom predchádzajúcom, kde sa v podstate hovorilo o rozhodnutí Európskej rady a tento text Európskej rady hovorí aj o tom, že čo by malo sa toto monitorovacie stredisko snažiť kontrolovať Takže ja sa veľmi teším samozrejme na pozmenujúce návrhy z vašej strany. Myslím, že sme vynikajúco dodržali čas, e, takže sa ospravedlňujem za to, že som niekedy prísna, ale naozaj si myslím, že e, by sme mali včas skončiť, pretože každý z nás má svoje patričné povinnosti. Takže do 1. júla 12 hodín, to znamená budúci týždeň do 1. júla do 12. pozveňujúce návrhy, prosím pekne. A koordinátori, my sme mali dnes ráno stretnutie, e, tieto naše rozhodnutia sú vlastne pred vami, respektíve máte to v počítači a môžete nás samozrejme skritizovať, môžete nám to povedať o tretej a prosím vás pekne o tretej, buďte takí láskaví, aby som tu nesedela sama zostať Te prosím vás pekne láskavo, pretože máme zasadnutie výboru, ktoré pokračuje. Ďakujeme tlmočníkom, dobrú chuť k obedu.